So, first of all, uh, uh, welcome. Takže v prvom rade vás chceme privítať a ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste prišli. Takže Mojou úlohou je otvoriť toto vypočutie. Je to veľmi dôležité vypočutie <clears throat> z toho dôvodu, že nám to umožní pozrieť sa detaľnejšie na návrh komisie v nadväznosti na smernicu e, boja proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu e, využívaniu detí a detskej pornografii. Je tam, ide tam vlastne o rámcovú <clears throat> rozhodnutie z roku 2004, ako pravdepodobne všetci viete. Ja sama by som k tomu chcela povedať niekoľko slov, pretože cieľom <clears throat> tohto vypočutia je vypočuť si ostatných a skutočne sa veľmi tešíme na to, <clears throat> že sa si budeme môcť vypočuť e, príspevky našich hostí v nadväznosti na túto rozprávu. Každopádne by som však chcela zdôrazniť tri aspekty tejto smernice, ktoré podľa môjho názoru sú jasnými a ambicioznými prioritami. V prvom rade tresty by mali byť ďaleko účinnejšie. Tresty, e, ktoré sú uvalené na tých, ktorí takéto trestné činy spáchajú. A potom ďalšou kľúčovou záležitosťou, ktorá mi veľmi leží na srdci, je vlastne pomoc obetiam e, takéhoto násilia a zneužívania. A práve tak aj dlhodobá stratégia v nadväznosti na prevenciu nie len pokiaľ ide o legislatívu, ale aj pokiaľ ide o isté informácie, komunikáciu a sociálne akčné kroky. Takže pokiaľ ide o túto smernicu, v roku 2009 Európsky parlament požiadal komisiu, aby zrevidovala rámcové rozhodnutie z roku 2007. Myslím si, že tento návrh priniesol niekoľko veľmi dôležitých bodov. Chcela by som sa teraz oprieť len o niekoľko z týchto bodov. Jeden z veľmi dôležitých bodov je, bola vlastne, bolo to zavedenie priťažujúcich okolností. Potom tam bol bolo dôležité vlastne objasniť to, že čo sa myslí pod sexuálnym e, turistnou turistikou, sexuálnym cestovným ruchom a akým spôsobom je možné bojovať proti tomuto, pretože takýto um, cestovný ruch sa stále viac a viac rozmachal. Potom tam išlo o boj proti detskej pornografii. Toto naozaj odštartovalo veľmi širokú uh, diskusiu a myslím si, že toto si objasníme aj počas tohto vypočutia. A potom tam išlo o návrh, ktorý sa týkal vlastne vychovávania maloletých detí prostredníctvom rôznych možností, ktoré poskytuje internetové spojenie online. A potom tam išlo aj o prevenciu a o pomoc obetiam. Častokrát e, tie, títo mladí ľudia v podstate sú obeťami e, dvojnásobne, pretože jednak sú vystavení násiliu a zneužívaniu a potom sú obeťami ešte raz zo strany masových médií, ktoré napríklad e, začnú porušovať ich ochranu súkromia a musia v podstate absolvovať súdne pojednávanie ktoré neberie do úvahy vlastne ich e, zraniteľnosť ako maloletých osôb. Takže si myslím, že aj tam by sme mali spraviť ešte kus práce. Takže tým by som uzavrela svoje úvodné vyhlásenie. Chcela by som požiadať rečníkov, aby láskavo dodržiavali čas. A pokiaľ tomu tak nebude, tak bohužiaľ vás bude musieť prerušiť. A hneď by sme začali s pani Kama Revert, ktorá vlastne zastupuje Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu, ktorá vypracováva stanovisko eh, k tejto téme. Veľmi pekne vám ďakujem, pani predsedajúca, a som vám vďačná aj za to, že ako spravodajkyňa eh, za Výbor pre kultúru môžem zaujať isté stanovisko a predložiť vám ho v nadväznosti na to, že <clears throat> v akým smerom sa vlastne uberajú moje e, úvahy. Vážené e, kolegyne, pokiaľ ide o centrálne stanovisko, e, za ten základ pozostáva z troch takých bodov. Veľmi rýchlo som zistila, že je naozaj potrebné stále znovu a znovu hovoriť o tom a znovu a znovu to uh, počiarkovať, že sexuálne zneužívanie a násilie na maloletých bez ohľadu na to, že či e, ide o reálny svet alebo virtuálny svet, patrí naozaj k jedným z tých najhorších trestných činov, ktoré vôbec si vieme predstaviť. Samozrejme, že je potrebné obete ochrániť a takisto je potrebné potrestať páchateľov. Po druhé, pokiaľ ide o takéto e, využívanie e, sexuálneho zneužívania a e, vykoristovanie detí v žiadnom prípade v podstate toto nie je pokrývané, pokiaľ ide o, slobodu vyjadrovania sa a pokiaľ ide o virtuálny svet, eh, rech, internet nie je vlastne uh, slobodným uh, priestorom, pretože tu nás takisto musíme riadiť s tými uh, právnymi ustanoveniami. Pokiaľ ide o globálne uh, stráženie, uh, to je samozrejme niečo, za čo sa každopádne zahra, za, zásadzujem. Pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie a sexuálne vykoristovanie detí a, a pokiaľ ide o akékoľvek uh, sexuálne uh, E, činy v nadväznosti na maloletých, ktorí sú mladší ako 18 roční. Toto je potrebné samozrejme potrestať, pretože e, predpokladá sa, že toto bude len narastať. Pokiaľ ide o internetové spojenia, bude pravdepodobne e, toto stále viac a viac sa šíriť. Tento návrh v podstate definuje, aké trestné činy o aké trestné činy ide, o aké tresty by mali sa viazať na tieto trestné činy. A samozrejme, že je potrebné patričnými metódami vlastne e, toto e, pokrývať. A Častokrát v podstate je potrebné elektronické e, sledovanie toho, čo sa deje na internete. V žiadnom prípade v tejto rámcovej smernici sa nebudeme v podstate opierať len o to, že vlastne je potrebné, aby sme mali nejaké podozrenie, pretože máme naozaj Samozrejme, mnohí ľudia majú obavu e, z toho, že v podstate by mohlo prísť e, k porušovaniu základných práv nadväznosti na takéto sledovanie e, internetu, ale ja si kladiem samozrejme otázku, že aké ciele môžeme vlastne dosiahnuť s touto rámcovou smernicou. Podľa môjho názoru v podstate Eh, je to príliš eh, úzko poňaté a bolo by potrebné samozrejme spraviť kroky, ktoré by to rozšírili, pretože je to naozaj eh, prierezová záležitosť. Výbor pre kultúru bude samozrejme predkladať celý rad rôznych návrhov, ktoré by mohli posilniť prácu v tejto oblasti a musia samozrejme to urobiť pretože samozrejme, že je potrebné aj vychovávať e, tieto deti už vo veľmi skorom e, veku, v ranom veku, pretože tu nie ide len o e, to, že akým spôsobom používať techniku, ale ako sa správať, aké údaje, aké informácie v podstate by človek mal príjmať, respektíve aké by nemal príjmať. A veľmi dôležité je to, aby sa deti vlastne učili a zamysleli sa nad tým, že akým spôsobom vlastne majú konať. A samozrejme, že kriticky potom by sme sa mali um, postaviť aj k tomu, že ktoré veci cez internet by mali príjmať a ktoré by mali jednoducho zamietnúť a samozrejme, že pokiaľ ide o takéto o, nakladanie s internetom, e, e, je potrebné naozaj naučiť deti rozlišovať medzi, medzi tým zlým a dobrým. Nemôžeme samozrejme s tou vaničkou e, vyliať to, aj to dieťa, pretože tam naozaj ide o to, že aby v podstate sme naučili tie deti rozlišovať medzi zlým a dobrým a pokiaľ ide o tieto kontakty v rámci internetu, tak naozaj musíme docieliť veľmi e, krehkú rovnováhu medzi dôverou a nedôverou. Samozrejme, že tu ide aj o sexuálne vzdelávanie e, na školách a aj rodičov by bolo potrebné vzdelávať, samozrejme, pretože e, toto je vlastne prvá generácia, ktorá by naozaj mala v podstate dozerať, že čo ich vlastné deti robia prostredníctvom internetu a musia na, týmto, na toto patričným spôsobom reagovať. Samozrejme, že chceme v podstate um, na tomto pracovať. Nechceme samozrejme tak povediať, vymýšľať e, odnovu koleso, ale naozaj si myslíme, že by bolo vhodné, keby komisia bola sprostredkovateľom a koordinátorom v tejto oblasti. A takisto si myslíme, že by to mal byť aj návrh e, v nadväznosti na lepšiu spoluprácu e, medzi justičnými orgánmi a policiou respektíve medzi internetovou branžou a telekomunikáciami. Samozrejme, že nemôžeme jednoducho vychádzať z toho, že e, v podstate e, niektorý provider, e, poskytovateľ takýchto služieb nás bude upozorňovať na tieto veci, pretože je potrebné rozšíriť tento boj proti pornografii, potrebujeme ďaleko lepšiu spoluprácu v Európe, potrebujeme posilnenú spoluprácu medzi justičnými orgánmi a políciou, ale takisto potrebujeme aj medzinárodnú dohodu, v rámci boja proti e, sexuálnemu zneužívaniu a vykoristovaniu, pretože tu ide vlastne o obchodovanie s týmito maloletými a prostitúciu. Preto musíme naozaj veľmi jasne požadovať medzinárodnú dohodu a podľa možnosti čo najrychlejšie. A samozrejme, e, pokiaľ ide o komisiu, sme presvedčení, že v podstate komisia nerobí všetko to, čo by sme chceli, aby robila, pretože pokiaľ ide o zneužívanie a vykoristovanie detí, komisia v podstate chce isté e, veci uzavrieť a výbor e, pre kultúru e, sa k tomuto celkom jasne postavil. Podľa môjho názoru Eh, v podstate eh, by sa mali vymazávať isté stránky skôr ako zatvárať, respektíve zamedzovať sa prístup, pretože zamedzovanie prístupu nie je vlastne eh, správnou cestou, ako bojovať proti takýmto obsahom, pretože týmto určite deti, ne, deťom nepomôžeme. A samozrejme, že také krajiny, ktoré zatvorili isté stránky v podstate, um, tie vlastne zistili, že 27 sekúnd je potrebných na internete na to, aby vlastne tieto deti zistili, že ako sa dajú odblokovať takéto zablokované stránky. Potrebné je zaviesť cenzúru a dohľad, pokiaľ ide o internet. A relatívne v podstate sa istá časť hudobného priemyslu obava toho, že pokiaľ budeme toto robiť v nadväznosti na detskú pornografiu, že potom začneme robiť asi aj, aj iné veci v nadväznosti na hudobný priemysel, ale to nie je tak, pretože v najhoršom prípade v podstate keď sa do e, nesprávnych rúk dostanú takéto um, kriminálne um, obsahy, nie je to dobré. A samozrejme, že potenciálne zakrývame mnohé veci, ktoré by sme zakrývať nemali. A už dnes v podstate, pokiaľ ide o telekomunikácie, eh, je možné v podstate vymazať isté stránky veľmi rýchlo a potrebné je, aby sa táto spolupráca stále zlepšovala na medzinárodnej eh, úrovni, pretože ECO, takéto internetové miesto, tvrdí, že 98 takýchto e, stránok je možné vlastne odstraniť veľmi rýchlo z internetu aj na tej e, národnej úrovni. Takéto vymazávanie je najlepšou metodou a toto by sme mali rozširovať po celej Európe. Či nájdeme nejaký kompromis, a či v podstate tam budú ešte nejaké ďalšie možnosti, na ktorých sa dohodneme s členskými štátmi. Ja si myslím, že e, toto vlastne objasní ďalšia diskusia v rámci výboru pre kultúru. Samozrejme, že sú tam ešte ďalšie body, o ktorých by som stručne chcela povedať. Samozrejme, že je potrebné patričným spôsobom prispôsobovať aj trestné sadzby za takéto e, trestné činy e, takmer jednomyselne sa k tomu všetci stavajú, pretože pokiaľ ide o trestnoprávne systémy, tie sú samozrejme odlišné v jednotlivých krajinách a bolo by lepšie v podstate nezasahovať do týchto systémov, ale v podstate predpísať, že o čo je závažnejší tento trestný čin, o to závažnejší a prísnejší musí byť aj trest. pokiaľ ide o deti, tie definície v členských štátoch, tie sú tak odlišné. My nemôžeme jednoducho povedať, že deti sú všetky osoby, ktoré sú mladšie ako 18 rokov. Mali by sme nehovoriť o deťoch, ale možno o, o ľuďoch, ktorí sú mladšie ako 18 roční. Potom je samozrejme ešte sporným bodom v nadväznosti na to, že či právnické osoby je možné takisto trestať alebo nie. Tu momentálne hlavne ide o tú otázku, že č, akým spôsobom môžeme v podstate zaobchádzať s patričnými spoločnosťami, obchodnými spoločnosťami, pretože právnickú osobu je vždy ďaleko ťažšie v podstate nejakým spôsobom e, trestať, takže práve z toho dôvodu sa musíme zamyslieť na toto otázkou, ako v podstate budeme postupovať v prípade právnických osôb, či budeme jednoducho dávať finančné tresty a tak ďalej. Samozrejme, že táto téma je naozaj veľmi komplikovaná, ťažké je v podstate to všetko pokryť v priebehu 4 minút. Myslím, že som tie najdôležitejšie aspekty vymenovala a dúfam, že takýmto spôsobom som mohla obohatiť túto e, diskusiu, ktorá tu bude prebiehať vlastne tieto dva dni. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, Petra. Teraz by som chcela dať slovo e, pani Marine Janakudakis, zástupkyni výboru pre e, ženské práva a rodovú rovnosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem prechádzať toto správou, pretože tu bolo veľmi veľa bodov, ktoré tu už zazneli, ktoré sú verejne prístupné a nachádzajú sa na web stránkach. Ale dotknem sa len niekoľkých tých oblastí, ktoré sú kontroverzné. Zneužívanie detí je jednoducho fakt. Fakt našej skutočnosti. Je to oveľa smutnejšie, keď sa toto zneužívanie deje sexuálnym spôsobom prostredníctvom obrázkov a tie sa využívajú na komerčné účely alebo na osobnú zábavu. Detská pornografia rastie spolu s vývojom internetu, tak ako sa dospelí, rodičia, politici. My všetci máme spoločnú zdieľanú zodpovednosť chrániť naše deti vo svete, kde sa technológie neustále menia a neustále posúvajú dopredu, musíme dokázať vyvíjať a reagovať e, naše prostriedky rovnako rýchlo, tak aby sme chránili naše deti. Vítame komplexný návrh komisie, ale e, zdá sa, že je tu veľmi jasná potreba holistického celkového prístupu. Študovala som e, tento návrh 3P, čiže pre, prevencia, prevencia, súdne stíha, trestné stíhanie a zároveň e, efektívne potieranie. Pozrime sa na niektoré definície, ktoré boli použité. E, podľa komisie každé dieťa pod 18 rokov by malo byť dieťa. Podľa môjho názoru to je príliš široký rámec. Mali by sme rozlišovať medzi dieťaťom, ktoré je, e, pod, e, teda, ktoré je mladistve a nemá vlastné práva rozhodovať a potom medzi mladistvými, ktoré majú nad 15 rokov, respektíve podľa jednotlivých krajín a môžu byť iným spôsobom sexuálne zneužívaní. Podľa môjho názoru, ako sa nachádza aj v návrhu komisie, termín child pornography by malo byť teda detská pornografia používané len pre deti, maloleté deti. Um, tento termín ehm, by mal uh, hovoriť o sexuálnom účeli, čiže tam dochádza o zneužívaní obrázkov detí. Um, to je, môže byť op- opäť pomerne široký e, termín, široký pojem, ktorý môže mať široké uplatnenie, nie nevyhnutne sexuálne. Ďalej, keď sa pozrieme na súčasnú legislatívu a právny jazyk, najmä v protokoloch a v jazykoch, ktoré sú relevantné k tomuto návrhu, zdá sa, že je nevyhnutné, aby sme sa držali súčasného znenia. Viem, že to je oblasť, ktorá je je v súčasnosti rozdebatovaná, akým spôsobom to definovať. Čo sa týka prevencie, nikomu z nás neuniklo, že jeden z tých najvýraznejších aspektov návrhu komisie je blokovanie a vymazávanie obsahov na webe. Tu musíme byť veľmi jednoznačne vo svojom ciele. Ja tvrdím spolu s komisárkou Malstromovou, že konečným cieľom je odstrániť takéto stránky prostredníctvom vymazania zdroja. A tam, kde to nie je možné, musíme zablokovať takúto stránku. Blokovanie musíme vnímať ako doplnkový nástroj. Doplnkový nástroj e, v čoraz e, intenzívnejšie vyvíjajúcom arzenáli e, krokov, ktoré môžeme podniknúť. Musíme si uvedomiť, že to vytvára ďalší stres pre deti, ktoré žijú s vedomím, že obrázok na internete môže byť stiahnutý mnohokrát. Preto musíme používať obe metódy a nemali by sme ani jednu z týchto metód odstrániť, počas procesa, procesu, kým čakáme, aby bola stránka vymazaná zo zdroja. Čo sa týka ochrany, žiadali sme neustále rastúci, rastúce zvyšovanie povedomia medzi rodičmi a, a deťmi, napríklad dôležitosť tlačidlá na sociálnych sieťach, ktoré by na web stránkach sociálnych sietí, ktoré by mohli stlačiť v prípade zneužívania. Mali by sme tu mať veľmi veľké dobrovoľné, ale aj platené um, kontroly, ktoré budú kľúčové. Je mnoho členských štátov, ktoré takto zatiaľ nekonajú. Častokrát zabúdame na to, že veľký podiel e, páchateľov sú častokrát samé deti. Deti, ktoré, sú, e, ktoré sexuálne zneužívajú iné deti. S nimi by sme nemali zaobchádzať rovnako ako s deťmi, ako s dospelými, pardon, ako s dospelými, ktorí zneužívajú deti. Čo sa týka čo sa týka mm, trestného stíhania, tu komisia prekročila svoje kompetencie, keď presne hovorila o trestných e, sadzbách. Členské štáty mali byť e, voľné v tom, ako vytýčujú svoje vlastné trestné sadzby. E, členské štáty by mali možno ale zdieľať svoje najlepšie prax, svoje najlepšie praxe skúsenosti v tejto oblasti. Trestné stíhanie Eh, by malo byť pre, prepojené aj eh, s rehabilitáciou a vlastne eh, s programami na rehabilitáciu. Tieto programy mali byť k dispozícii všetkým osobám bez ohľadu na to, či priznali zodpovednosť alebo nie. Ďalej, čo sa týka podpory pre bezprostrednú rodinu obeti, členské štáty by mali tiež zvážiť potreby eh, rodiny páchateľa. To je častokrát nevinná rodina, ktorá, eh, ktorá je stigmatizovaná nespravodlivým spôsobom práve kvôli tomu, ako sa, ako, čo, čo spáchal, ako sa správal eh, páchateľ. Náš prístup musí byť tvrdý a pevný v oblasti ochrany detí a to musí byť naša základná priorita. Zároveň potrebujeme si neustále pripomínať, že prevencia je tá najlepšia forma ochrany nemali by sme utekať pred dôležitými a zložitými vecami, ako je napríklad internet, keď hovoríme o ľudských právach alebo o slobode jedinca. A táto smernica je oblasť, kde môžeme konať e, v rámci spoločného zjednoteného prístupu ako všetky členské štáty keďže zneužívanie detí a detská pornografia nepozná hranice a jej dopady sú globálne, takže musíme sa s tým vysporiadať spoločným a jednotným spôsobom. Marina. Ehm... Ďakujem pekne, Marina. A teraz dáme slovo e, pracovnej časti nášho vypočutia. Začneme šéfom kabinetu e, komisárky Malstromovej, ktorá bohužiaľ nemohla byť s nami dnes popoludní. V mene Európskej komisie teda vystúpi Maria Asenius. Ďakujem pekne veľmi. Pani predsednička, som vďačná za túto možnosť vystúpiť a rovnako by som vám chcela zaslať aj osobné vrúcne pozdravy komisárky Malstromovej. Rada by s vami bola, ale bohužiaľ na misii mimo Bruselu. E, vaše pozvanie mi dáva príležitosť podčerknúť vytýčiť teda základné zmyšľanie komisie v pozadí smernice o zneužívaní detí, detskej pornografii a sexuálnom e, násilí. Ehm, dovolte mi iba naznačiť niektoré kľúčové aspekty a možno aj vysvetliť niektoré, alebo teda reagovať na niektoré kritiky, ktoré sa vzniesli proti týmto návrhom, najmä k tomu návrhu, ktorý hovorí o blokovaní web stránok. Nemusím vysvetľovať, prečo e, naše kroky v rámci boja proti sexuálnemu zneužívaniu a zneužívaniu detí sú nevyhnutné. To nie sú len zl- hrozné zlošiny, ktoré, ktoré zanechávajú dlhodobé, dlhodobé škody. Sú to, šk- sú to zločiny páchané proti tým najcitlivejším, proti spoločnosti. Ako nám pripomína Charta základných práv a slobôd, je to morálna a právna povinnosť chrániť tých najslabších experti budú mať príležitosť dať nám eh, lepšie informácie počas dnešného dňa a zároveň poskytnúť informácie o výskume, ale niekoľko základných čísel, ktoré nám vytýčia, aká je situácia. 10 až 20 hm, detí v Európskej únii môže byť vystavené nejakým formám sexuálneho zločinnosti alebo sexuálneho zločinu počas detstva. Sú to stovky rôznych strán, ktoré majú eh, detské pornografické obrázky alebo obrázky, kde sú zneužité deti. Tak to treba nazývať, tak to je eh, rôzne, rôzne čety na internete sú zneužívané pre vábenie detí a takisto aj detský sexuálny turizmus je niečo, čo nás čoraz viac trápi. Tak, aby sme bojovali proti týmto zločinom, eh, navrhli sme smernicu začiatkom tohoto roka. Jej cieľom, jej cieľ je veľmi ambiciózny a príjma a osvojuje si veľmi, veľmi tvrdý prístup. Sú tu ustanovenia, ktoré sú nielen, to sa týka nielen trestného stíhania, ale hovoria aj o prevencii a zároveň ochrane detských obetí. Sú to 3P, ktoré pani Jana Kudakis práve spomenula. Takže budem teraz hovoriť trochu o týchto troch P. E, trestné stíhanie, prevencia a ochrana. Tak aby sme posilnili trestné stíhanie, e, tak tento návrh žiada všetky členské štáty e, tak, aby E, aby vlastne identifikovali až 22 rôznych zločinov a vlastne trestných sadzieb podľa vážnosti. Pokrývame rôzne typy e, sexuálneho zneužívania a využívania. Máme tu aj nové formy, ktoré, e, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom páchať trestné činy Um, tu napríklad zahrňa aj zneužívanie a molestovanie na čete, takisto aj vedomé, vedomé e, zobrazovanie detskej pornografie bez sťahovania obrázkov. To môže byť ťažké, alebo to je veľmi zložité na trestné stíhanie v niektorých členských štátoch. Takisto aj vedomé navštevovanie detských pornografických seancií, alebo teda zobrazovania detskej pornografie, kde môže dôjsť e, k detskému e, priamému live zneužívaniu detí prostredníctvom webkamier a následnému vysielaniu na internete. Tento návrh má pomôcť policajtom a policajným orgánom vyšetrovať tieto zločiny. Polícia by mala mať možnosť organizovať vlastne tajné operácie, infiltrovať takéto pedofilné kruhy, samozrejme v rámci možnosti legislatívy v jednotlivých členských štátoch. Mala by tu byť, mala by tu byť možnosť vzniesť, vzniesť vlastne obvinenie aj na základe obvinenia dieťaťa, rovnako aj v prípade, že dieťa stiahne svoju výpoveď. A pre tie najzložitejšie trestné činy páchatelia by mali mali byť možnosť byť trestne stíhaní aj mnoho rokov potom, ako to šlo k zločinu, tak aby sme zabezpečili, že spravodlivosti bude učinené za dosť a aj keď už v danom čase môžu byť obete dospelými. Takisto tu máme pravidla o extrateritoriálnej jurisdikcii, tak aby sme dokázali trestne stíhať aj občanov, ktorí páchajú tieto trestné činy mimo Európskej únii. Tým sa snažíme efektívnejšie bojovať proti sexuálnemu, sexuálnej turistike. A pre druhé P, ktoré hovorí o ochrane, s cieľom chrániť detské obete sexuálneho zneužívania, návrh posilňuje prístup k právnej pomoci a v niektorých prípadoch aj e, máme osobitného spolomocnenca, ktorý má pomáhať obete. Vytyčuje pravidlá, a ako by mali byť vycvičené a vzdelané súdne a policajné orgány, ako, do, ako ako organizovať vypočúvanie, tak aby nevznikala dodatočná trauma pre deti. E, smernica si e, uvedomuje, že musíme vyvinúť vážne úsilie, tak aby sme identifikovali tí deti, ktoré sú obeťami e, detskej pornografie a zneužívania a zároveň snažíme sa nájsť lepšie spôsoby, ako im pomôcť vysporiadať sa s ich traumou. Posledný veľký blok, blok je prevencia, to je to posledné P. Potrebujeme urobiť samozrejme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili takýmto zločinom a trestnej činnosti. To je pravdepodobne tá naj, najťažšia úloha zo všetkých vzdelávanie detí, tak aby mm, zistili, kedy môžu byť vystavené riziku zneužívania, je kľúčom v tomto kontexte. A v tomto smere vrátane napríklad program DAFNE alebo bezpečnejší internet už existujú v tejto oblasti, ale návrh smernice zahrňa aj niekoľko ďalších preventívnych opatrení v rámci toho, čo je právne možné e, v rámci nástrojov trestného práva prvom rade výskum naznačuje, že e, špeciálne zaobchádzanie alebo intervenčné programy pre páchateľov majú pozitívny e, efekt a znižujú, e, znižujú pravdepodobnosť opätovnej trestnej činnosti pre pomerne veľký počet páchateľov. Smernice takéto programy spístupní všetkým páchateľom a aj osobám, ktoré ešte zatiaľ e, nespáchali takúto trestnú činnosť, ale majú pocit, že sa tak môže stať a teda potrebujú pomoc. Po druhé, páchatelia, ktorí boli vyčlenení z práce alebo z platenej práce, vyčlenení pardon, z práce s deťmi v jednom členskom štáte, eh, by nemohli takúto prácu vykonávať ani v iných členských štátoch. Komisia eh, naďalej ďalej obsahuje aj klauzulu o vzájomnom uznávaní, o výmene informácií medzi členskými štátmi, o tzv. Eh, diskvalifikačných príkazoch. A potom sú preventívne opatrenia, v smernici, návrhu smernice, ktorá takisto sa snažia limitovať distribúciu internetovej detskej pornografie. A potom je to ustanovenie 21 tejto, tejto smernice, ktoré pritiahlo pomerne veľkú pozornosť, možno väčšiu ako zasluhuje. Práve kvôli tomu, že tých ďalších 20 článkov je rovnako dôležitých. A dovolte mi povedať pár slov o tomto. detská pornografia, a teraz len nehovoríme o, o obrázkoch znásilnených detí alebo, alebo nemluvniat, že to, je, že to je rastúci problém, to nemusíme hovoriť. Pre, o, podľa správy špeciálneho spravodajcu Európskej únie ehm, každý deň zhruba 200 nových obrázkov sa umiestňuje na internet. E, informácie, ktoré máme z viacerých zdrojov, hovoria, že tieto obrázky sú stále explicitnejšie a stále násilnejšie. Orgány e, činné v trestnom konaní, ako Europol, e, zistujú, že sú tam obrovské finančné zisky v tejto oblasti a tým pádom je distribúcia stále profesionálnejšia. A teda navrhovaná smernica tiež sa vysporiadáva s týmto problémom dvoma spôsobmi. Máme tu príkaz, alebo tá povinnosť pre členské štáty stiahovať tento obsah z internetových web stránok priamo pri zdroji a okrem toho vyžaduje, aby členské štáty obmedzovali prístup užívateľov k takýmto stránkam aby dokázali blokovať takéto stránky na internete. Komisia teda nenavrhuje blokovanie prístupu na miesto alebo ako alternatívu odstraňovania zdrojov. Blokovanie je doplnkový nástroj. A dovolte mi to vyjasniť nejakým spôsobom nespochybňujeme od, odblokovanie prístupu užívateľov. Myšlienka je len tá, aby, sa, aby užívateľia nemohli navštevovať tie špecifické stránky, ktoré šíria detské obrázky ehm, odstránenie pri zdroji je hm, samozrejme preferované, nikto to nespochybňuje a komisia si to aj dobre uvedomuje, ale odstraňovanie pri zdroji sa ťažko rieši v praxi a môže byť aj nemožné v niektorých prípadoch, pretože, ehm, pretože obsah môže byť v rôznych tretich krajinách a môže byť presúvaný z jednej krajiny do druhej každý deň. Komisia samozrejme e, sa chce e, plne angažovať s tretími krajinami v tejto práci. Ehm, komisárka Malstromová otvorila tú tému osobne, a to tak s USA ako aj s Ruskom. Ale napriek úsiliu zo, všetky, zo strany všetkých aktorov blokovanie prístupu je podľa nášho, nástroju, len dopl- nášho názoru len doplnkovým nástrojom. Len kombináciou blokovania a odstraňovania pri zdroji dokážeme realisticky znižovať dostupnosť detskej pornografie a takýmto spôsobom bude obchod s týmito obrázkami menej ziskový a zároveň e, budeme aj obmedzovať traumatické, traumatické e, dopady na obete a zároveň budeme aj obmedzovať e, možnosť náhodného prezretia takýchto obrázkov zo strany ľudí, ktorí iba brousujú po internete. Ehm, komisia sa teší na prácu s výborom e, FAM, KAUT a LIBE, e, tak aby sme dokázali tú tému posunúť ďalej dopredu a zároveň, aby sme túto smernicu dokázali už čoskoro schváliť. Ďakujem pekne. E, no, ďakujem veľmi pekne. A teraz dávame slovo Danielovi Florovi ktorý zastupuje Radu Európskej únie. A dovolte mi požiadať rovnako aj ostatných našich hostí v rámci tohoto bloku, aby prišli sem k predsedníckému stolu. Pán Flore, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. V prvom rade rada by chcela poďakovať e, pani predsedničke za to, že organizuje takéto verejné vypočutie. Podľa nášho názoru to je veľmi užitočné, veľmi, veľmi zmysluplné stretnutie, ktoré má vysokú dôležitosť, najmä z politického pohľadu pre všetky členské štáty, pre radu, ale aj pre ďalšie inštitúcie Európskej únie. Ako určite viete, e, v mene Rady Európskej únie nemôžeme vám v súčasnosti poskytnúť výsledky debaty na Rade. To, čo vám môžem naznačiť, je to, že táto téma je pomerne veľkou a dôležitou prioritnou témou pre radu a predovšetkým pre belgické predsedníctvo nechc, vyvinuli sme naozaj pomerne veľké úsilie na to, aby táto debata pokračovala ďalej v rámci tejto témy a zároveň, aby sme dokázali už veľmi rýchlo túto tému uzavrieť a aby sme dokázali túto tému posunúť na úroveň schvalovania v Rade, tak aby sme dosiahli všeobecnú dohodu, ktorá nám umožní ehm, začať dialog s Európskym parlamentom. Čo sa týka samotného kalendáru, ehm, našim zámerom je, aby sme ehm, na oktobrovej rade dokázali schváliť prvú časť ustanovení a potom sa k tomu vrátime v novembri alebo decembri tým, že dokončíme ten zvyšok. Plánujeme teda mať hotovú pozíciu rady do konca tohoto roka, tak aby rada mohla začať dialog s Európskym parlamentom a to ešte do konca tohoto kalendárneho roka. Už e, nemôžem byť presnejší, lebo viac bude závisiť od toho, ako sa budú vyvíjať samotné diskusie na pôde rady len eh, niekoľko bodov. Dovolte mi povedať vám, ktoré body, ktoré špecifické témy bude preskúmavať rada. A to zároveň indikuje niektoré z tých najzložitejších bodov pre diskusiu. V prvom rade tie body, e, ktoré, ktoré má rada na mysli, keď sa snaží prediskutovať tento návrh smernice, sa týkajú toho, že si musíme uvedomiť, e, že to je pomerne špecifický nástroj, najmä keď zoberieme jeho cieľ e, ktorý je pre ňa vytýčený. Máme tu 4 body, ktorým sa bude rada mimoriadne pozorne venovať. V prvom rade si musíme uvedomiť, že to je, že to je nástroj priamého trestného práva. Tu je, máme veľmi obmedzené možnosti. Rada, rada samozrejme uprednostňuje celkový holistický prístup. A samozrejme veľmi dobre si uvedomujeme, aké obmedzenia máme v oblasti eh, priameho trestného práva. Rovnako je veľmi dôležité, aby sme boli konzistentní s tým, čo už bolo spravené. To sa týka rámcového rozhodnutia z roku 2003 mm, a zároveň aj e, zároveň aj dohovoru z Lanzarote, to bola dohovor Rady Európy. E, musíme budovať na báze toho, čo už bolo dohodnuté, musíme budovať aj zároveň na existujúcich e, prvkoch e, spoločného AKI. No a tretí bod, čo je veľmi dôležitý, je ten, že jeden zo základných prvkov je zároveň úloha nových technológií, predovšetkým úloha internetu v tejto forme trestnej činnosti a zároveň eh, sa snažíme lepšie identifikovať nástroje, ktoré nám pomôžu lepšie chrániť deti. Záverečný bod. Záverečný bod hovorí o tom, že je tu naozaj veľmi veľa rôznych foriem správania, rôznych foriem trestnej činnosti, ktoré, ktoré chceme penalizovať. A práve preto um, Práve preto musíme ísť do istej hĺbky detailu, keď budeme hovoriť o e, trestných sadzbách, o formách trestov a tak ďalej e, Samozrejme, uvedomujeme si, že, e, že tu sú odlišnosti v členských štátoch, ale keď, e, keď budeme hovoriť o vlastne charaktere rôznych foriem trestnej činnosti v tejto oblasti, tak je dôležité naznačiť tie základné intencie a zároveň základné formy e, trestania takéto trestnej činnosti. A to sú práve tie témy, o ktorých bude rada najviac diskutovať. Čo sa týka tých citlivejších oblastí na diskusiu, budem sa opierať o to, čo už bolo povedané rozhodne to je otázka toho, tej hranice medzi tým, čo je trestné a čo nie je trestné alebo ešte nie je trestné, najmä keď hovoríme o rozvoji sexuality dospievajúcich adolescentov. Akým spôsobom trestať také správanie v týchto vekových skupinách? Akú autonómnosť tu ponechať pre adolescentov v rámci ich e, pohlavného zrenia a rastu? E, aké sú tie limity, ktoré dokážeme vytýčiť, e, keď, keď máme presne hovoriť o tom, ktoré kroky a aké aktivity majú byť potrestané a ktoré nie? Potom je to samozrejme aj otázka zdieľania informácií o trestoch za takéto, e, za takéto zločiny. E, napredujeme v tomto smere najmä v oblasti e, zdieľania trestných spisov medzi jednotlivými krajinami. V tejto oblasti sú tu komplikácie, ktoré sú spojené so skutočnosťou, že máme odlišné a rôzne systémy ktoré súvisia vlastne s rôznymi dĺžkami vyšetrovania a vlastne rôznymi formami trestného stíhania v členských štátoch. Musíme si jednoducho uvedomiť, že mnoho členských štátov má, má vlastné postoje k takýmto termínom, k zároveň aj k zákazom, rôznym formám e, vlastne postihovania a e, právne systémy členských štátov sú v tejto oblasti veľmi odlišné a práve preto sa veľmi ťažko hľadá akási spoločná, spoločné východisko, spoločná báza potom je tu aj otázka e, jurisdikcie. E, radi by sme pokryli e, sexuálnu turistiku. A to znamená, to znamená aj extra, extrateritoriálne kompetencie, ktoré budeme mať, ale to musíme harmonizovať, zharmonizovať berúc do úvahy odlišnosti, ktoré existujú medzi právnymi systémami jednotlivých členských štátov Máme tu komplikácie v tomto smere, máme tu ťažkosti, snažíme sa e, identifikovať a vlastne trestne stíhať extrateritoriálne e, zločiny bez toho, aby sme zasahovali do kompetencií členských štátov. To je veľmi zložitá oblasť. Potom je to otázka blokovania web stránok, e, čo môžeme robiť v rámci internetu, čo, čo môžeme robiť na, v domenách, na internetových doménach. Rovnako tu máme aj otázku asist, asist, právnej asistencie a zároveň ako sa členské štáty vysporiadajú s takýmito situáciami, aké majú k tomu k dispozícii právne nástroje. Máme to celý rad rôznych nástrojov, to všetko znie veľmi dobre, ale otázka je, či to je praktické a či to je realizovateľné. To všetko sú naozaj veľmi dôležité opatrenia, ale vytvárajú tak technické, ako aj právne problémy. To sú tie štyri základné oblasti, ktorý, v ktorých predsedníctvo očakáva pomerne náročnú a ťažkú diskusiu na pôde rady. Ale predsedníctvo je odhodlané tieto diskusie doviesť do úspešného konca, a to ešte počas belgického predsedníctva, a teda do konca roka. Ďakujem veľmi pekne, pán Flor. Ďakujem aj za vašu prácu v mene rady. A teraz budeme mať ďalšieho rečníkov pani Šáma, ktorá bude hovoriť za Európsky hospodársky a sociálny výbor. Dobré popoludnie. Nechcem sa vydať tou nebezpečnou cestou, že opakujem to, čo sa tu už povedalo, tak sa zamerám na to, čo sa nepovedalo. Chcem len povedať, že v 21. storočí je hamba, že naše deti nie sú bezpečné na, kdekoľvek na svete a náš výbor ja som spravodajkyňou k tomuto dokumentu, odsudzuje sexuálne zneužívanie a využívanie detí. My, odborníci z občianskej spoločnosti, pripravíme stanovisko, ktoré odráža názor občianskej spoločnosti, závažnosť trestnej činnosti, škoda, riziko, ktorému sú deti vystavené. Nesmieme nikdy podceňovať preto by sme sa mali pýtať, a nemali by sme sa to pýtať znovu, ale mali by sme žiadať tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali dohovor Rady Európy o ochrane detí proti pohlavnému zneužívaniu a využívaniu a činy protokol UNHCR, aby podpísali a ratifikovali tento dohovor pretože to otvára dvere potom aj tomu, aby EÚ podpísala tento dohovor, pretože tento dohovor je dohovor, ktorý spadá pod novú Lisabonskú zmluvu. Urobili sme vyjadrenia k mnohým článkom v tejto smernici. Konkrétne chcem ale hovoriť o niekoľkých bodoch a to je, že prevencia je najdôležitejšia. Musíme o nej uvažovať paralelne s to je jeden z tých hlavných cieľov tejto smernice, ale pri tom smernici nie je dostatočne riešený, takže treba urobiť viac tejto oblasti a lepšie využiť možnosti e, občianskej spoločnosti. Potrebujeme platformu na výmenu najlepšej osvedčenej praxi a na prevenciu tejto trestnej činnosti. Potrebujeme legislatívne a nelegislatívne mechanizmy na vypracovanie metodických nástrojov odbornej prípravy. Mali by sme mať lepšiu spoluprácu s organizami občianskej spoločnosti, sociálnymi partnermi, mladými organizáciami, aby sme podporovali vzdelávanie a zvyšovanie povedomia na miestnej úrovni. Na Náš výbor vyzýva európske inštitúcie, komisiu, radu a parlament, pretože my si myslíme, že to sú inštitúcie, ktoré majú silné postavenia, privilegované postavenie, aby vyvíjali tlak na svoje krajiny, najmä na tie, ktoré sú rozvinuté, ako sú napríklad USA, Kanada, Rusko, Austrália, aby tieto odstraňovali webové stránky, na ktorých je uverejňovaná detská pornografia. EÚ musí žiadať zodpovedné akcie dôraznejším spôsobom o, najmä od držiteľov webových stránok na celom svete. A začnime u nás doma, pred našim domom, pretože aj Európa má mnoho e, hostovských sídiel takýchto webových strán. Neexistuje žiadna, žiadne ospravedlnenie, neexistujú technické prekážky na zatvorenie takýchto stránok. Takže náš výbor presadzuje odstraňovanie webových strán pred blo blokovaním, pretože blokovanie sa má použiť vtedy, keď sa nedajú zrušiť. Taktiež sa zapájame do, do debaty o minimálnom veku pre súhlas k pohľavnému styku v Európe. Je to veľký problém sladom na rozmanitosť obyvateľstva, meniace sa spoločenské hodnoty, prisťahovalcov do Európy a podobne. Túto tému treba podrobnejšie konzultovať. Náš výbor tiež odporúča, aby sa komisia znovu pozrela na niektoré svoje definície, ktoré používa. Chcem tu viesť niekoľko príkladov toho, čo sa tu už aj spomenulo dnes. Napríklad detská pornografia. Detská pornografia by mala byť nahradená výrazom e, materiály sexuálne zneužívajúceho charakteru alebo obrázky detí, ktoré predstavujú sexuálne zneužívanie detí. E, Sexturizm Všade sa to používa, ale cestovný ruch sa spája s prázdninami, s dobrým pocitom. Nemal by sa používať v takejto definícii. Mali by to byť cestujúci páchatelia eh, trestných pohlavných činov. Potom napríklad tu máme kontext mobility a meniacich sa hodnot v Európe a musíme sa pozrieť aj na to, ako to vyzerá s dopadom tradícií v tejto oblasti. Napríklad je tu veľmi zaujímavá otázka eh, eh, mutilácie ženských pohlavných orgánov Ďalej potrebujeme mať rovnaké lehoty v celej Európe, ktoré momentálne nemáme. Ekosak zodpovedá, že by sme mali ísť ďalej a hovoríme, že premočacia lehota by mala začať už tedy, keď detská obeť e, zač- e, dosiahne vek 18 rokov a nemá sa počítať od veku, keď došlo k spáchaniu pohlavného trestného činu Veľmi si vážime prácu, ktorú vykonali mimovládne organizácie na ochranu detí na celom svete a taktiež aj sa tešíme dobre odvedenej práci našich inštitúcií a OSN na vytvorenie dobrých právnych nástrojov na ochranu detí a stíhanie pachateľov e, hlavných trestných činov. Treba konať a nie sa ospravedlňať. Ďakujeme parlamentu za to, že nás pozvali na dnešnú diskusiu, pretože hlas občianskej spoločnosti je naozaj dôležitý. Ďakujem veľmi pekne. E, Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pani Maria Mor Estebanes, ktorá predstavuje Fundamental Rights Agency. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som sa poďakovala výboru LIBE za to, že našu agentúru pozvali k účasti na dnešnom hearingu, ktorý sa týka návrhu smernice eh, Európskej komisie z oblasti pre oblasť detskej pornografie a pohlavného pohľavného zneužívania Veľmi vítame túto iniciatívu, ktorá predstavuje dôležitý krok pri ochrane práv dieťaťa v EÚ. Je to aspekt aj ochrany ľudských práv, ktorý zaujíma najmä našu agentúru, pretože ochrana detí predstavuje jednu z kľúčových oblastí činnosti našej agentúry. Okrem toho agentúra pracuje aj na otázkach ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. E, návrh vychádza z článku 67 zmluvy o EÚ, ktorý má zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti a článok 80, článku 83, kde Európsky parlament a rada môžu stanoviť um, vymedzenie minimálnych lehôd a uh, trestných činov a charakteristiky trestných činov cezhraničného charakteru. Pohlavné zneužívanie a vykorisťovanie detí predstavuje závažnú trestnú činnosť. Deti majú, osobit, majú práv na osobitnú ochranu a starostlivosť. Je to v súlade s ostatnými cieľmi a politikami únie. Uva- Napríklad vychádza sa tu z článku 24 charty o základných právach, kde sa hovorí, že deti majú právo na osobitnú ochranu takú, akú potrebujú pre svoje blaho a prosperovanie a inštitúcie musia chrániť deti z hľadiska e, najlepšieho záujmu dieťaťa. Článok 3 zmluvy o EÚ teraz obsahuje aj povinnosť podporovať ochranu práv dieťaťa Rozsudok Európskeho súdu z roku 2006 v prípade Európsky parlament versus Rada EÚ e, e, komisie a Spolkovej republiky Nemecko sa hovorí, že e, táto listina predstavuje základný nástroj na ochranu práv dieťaťa a členské štáty sú viada, viazané občnými protokolmi k dohovoru o ochrane práv dieťaťa. Priek tomu, že tri členské štáty to ešte neratifikovali. Myslím si, že nemusíme čakať na ďalšie rozsudky, aby sme vedeli, aké máme povinnosti v súvislosti s týmito protokolmi Väčšina členských štátov podpísala ale všetky potrebné medzinárodné dohovory a občné protokoly. Teraz môžeme povedať, že členské štáty a EU majú povinnosť implementovať povinnosti vyplývajúce z týchto dohovorov a ďalších právnych nástrojov. Ďalším aspektom, ktorý je zaujímavý, je e, ochrana súkromia, ochrana osobných údajov, ktoré sú tiež zakotvené v mnohých dokumentoch, ako aj e, základných právnych predpisoch, ktorými sa riadi Európska únia. Návrh si vyžaduje dobrú rovnováhu v plnení základných ľudských práv. Pri predchádzajúcej právnej činnosti ktorá sa týkala prác v tejto oblasti, sa vyžadovalo aj vypracovanie dopadovej štúdie, ktorá slúžila ako východisko aj pri súčasnom návrhu. Ale v tomto návrhu sú nové prvky, ako je napríklad zavedenie trestných činov a trestných sadzieb a povinnosti členských štátov v oblasti odstraňovania webových stránok, ktoré rozširujú detskú pornografiu. Význam týchto opatrení si vyžaduje vykonanie ďalšej dopadovej štúdie. Nové technológie, najmä internet, poskytujú samozrejme možnosti na využívanie základného práva slobody prejavu. To treba chrániť a podporovať, ale súčasne máme aj ďalšie povinnosti a my a volení predstavitelia musia rozhodnúť o tom, čo predstavuje obsah, ktorý porušuje práva ostatných. A potrebujeme stíhať takéto trestné činy, aby nedošlo k porušeniu ľudských práv a práva na slobodu prejavu. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva podľa článku 10 až 8 Európskeho dohovoru usmerňuje v tom, čo sa považuje za obsah, ktorý porušuje slobodu ostatných. Úloha organizácií občianskej spoločnosti je, aby fungovali ako strážni psi, ktorí strážia to, že nedochádza k zneužívaniu práv a povinností. Táto úloha im zostáva aj do budúcnosti. Je to úloha, ktorá zabezpečí, že nedojde k porušeniu práva na slobodu prejavu a nedojde k porušeniu základných ľudských práv tých, ktorí sú aj obvinení z šírenia alebo neužívania detskej pornografie. Žiada sa úmyselné konanie páchateľov. To je mimoriadne dôležité pre vytvorenie e, takýchto e, obvinení a zistenie úmyslu pre to, aby sa určil trestný charakter takejto činnosti tejto oblasti je veľmi dôležité aj upozorniť na využívanie internetu v tejto činnosti, tak aby sme e, zabránili šíreniu tejto trestnej činnosti. Máme tu článok 10 tohto návrhu, ktorý hovorí o diskvalifikácii z usvedčenia, hovorí sa tu o opakovaných trestných činoch Hovorí sa tu aj o derogácii z článku 7.2 a 7.9 dohovoru Rady Európy, rozhodnutia Rady Európy o organizácii obsahu výmeny informácií z trestných záznamov medzi členskými štátmi. Tieto derogácie by pomohli pre obmedzenie osobných údajov, ktoré sa môžu použiť prostredníctvom odkazu, všeobecného odkazu na osobné údaje. Takto by sme mali tie správne ochranné opatrenia, ktoré potrebujeme. Základné práva osôb obvinených treba zohľadniť aj z hľadiska programov článku 20 návrhu pokiaľ ide o súhlas osôb pre intervenčné programy alebo programy odsek 3 článku 20 ustanovuje povinnosť členských štátov prijať potrebné opatrenia na zaručenie toho, že osoby usvedčené z trestných činov a potom OCT dajú súhlas k účasti na osobitných programoch a opatreniach s plným vedomím a potom je tu ďalší odsek, ktorý s týmto tiež súvisí ale osobný súhlas a odmietnutie by nemali vyžadovať zásah štátu. Zapojenie členských štátov by sa tu malo zamerať len na poskytovanie informácií a poradenstvo, tak aby <clears throat> odsúdená osoba alebo obvinená osoba mohla prijať informované rozhodnutie. Ochrana je hlavným aspektom, ktorý treba zochrániť pri programoch intervencií Pokiaľ ide o ochranu detských obetí v trestnom konaní, článok 19 odsek 1 hovorí o vymenovaní osobitného zástupcu pre detskú obeť. Toto vymenovanie nestačí len vtedy, ak ide o maloletého bez doprovodu v odseku 3 článku 19 nie je jasné, že či tu má ísť o to, že vlastné rozhodnutie štátu je o tom, že či urobí sa kontaktné interviu, alebo že či sa bude konať tento pohovor v prístoroch upravených pre dieťa. Článok 21 hovorí o blokovaní webových stránok s detskou pornografiou Netreba rozlišovať medzi internetom a ostatným materiálom, pokiaľ ide o potrebu okamžitého blokovania prístupu. Myslím si, že tu nie je potrebné rozlišovať medzi rôznymi materiálmi, ktorých obsah porušuje práva a slobody. Treba však zaručiť, že akékoľvek blokovanie prístupu na webové strany je obmedzené na minimum, aby sa aj ochránilo právo osôb na slobodu prejavu a prístupu k informáciám. Takže by bolo vhodnejšie, keby tento článok bol presnejšie a lepšie formulovaný, aby sme povedali, že sa zaručí, že blokovanie je obmedzené na potrebnú mieru a obmedzuje sa výhradne na materiály detskej pornografie. Takto zaručíme, že len obsah s detskou pornografiou sa bude blokovať. Okrem toho, poskytovatelia obsahu by nemali byť len informovaní o možnosti blokovania, ale mali by mať aj možnosť odvolať sa proti blokovaniu, napríklad tým, že by boli vypracované hmotnoprávne a procesné záruky, ktoré by umožnili týmto osobám takto konať a to by malo byť v tomto návrhu. Chcem zdôrazniť, že tento návrh je dôležitým nástrojom nielen pre zlepšenie trestného práva, ale aj pre ochranu základných ľudských práv. Naša agentúra naša organizácia sa očakáva s napätím jeho prijatie. Je dôležité, aby sme pravidelne monitorovali e, vykonávanie tejto smernice, aby sme e, zabránili tomu, že by mala negatívny dopad na základné práva. Preto naša agentúra bude sledovať zavádzanie tejto smernice v spolupráci s európskymi inštitúciami spoliehame sa, že aj Európsky parlament nám poskytne v tomto kontexte potrebnú pomoc. Ďakujem veľmi pekne. E, e, Ďakujem veľmi pekne a chcem požiadať všetkých e, rečníkov, aby dali sekretariatu výboru text, ktorý čítajú tak aby sme mohli čo najlepšie využiť váš príspevok, keď budeme pripravovať našu správu, pretože nemáme veľa času dnes popoludní a myslím si, že rečníci, prednášatelia museli zhrnúť alebo urobiť také rezume svojich príspevkov a nemohli ich predniesť v celej šírke. Takže prosím, pošlite nám svoje príspevky aj v písomnej podobe. Najmä by sme chceli požiadať o takéto príspevky tých e, prednášateľov, ktorí sú technicky, ako napríklad bola práve pani Estebanes, ktorá sa tu odvolávala na mnohé technické detaily a zákony. Veľmi nám by tam to pomohlo. A teraz dám slovo pánu Butarelimu, ktorý zastupuje Európsku agentúru pre ochranu údajov. Vážení pani poslanci, spravodajkyňa, z, z dokument som nedávno pripravil a zaslal sekretariátu LIBE a vidíte, do akej veľkej miery náš e, úradník, vedúci úradník na ochranu osobných údajov, osobne prispieva práve k tejto problematike, tak aby sa zaručila lepšia ochrana údajov o deti v novej informačnej spoločnosti. To sa týka nielen detskej pornografie, ale aj sociálnych sietí napríklad, kde súhlasu detí a rodičov e, kybernetického, teda cyber obťažovania a podobne. Som veľmi rád, že môžem povedať, že náš úrad si veľmi cení túto iniciatívu, ktorej cieľom je e, posilnenie a zosilnenie represie e, voči týmto trestným činom. Zdá sa žiaľ, že tento jav sa v priebehu času nezmenšuje. Je to jav, ktorý je nasmerovaný proti deťom, ktoré sú stále viac a viac online zraniteľné a ktoré majú právo na osobitnú ochranu a starostlivosť v miere potrebnej, alebo teda tak, ako je potrebné pre ich blaho. Na, je potrebné mať aj vyspelú legislatívu pre túto problematiku. Takže my vítame určenie minimálnych pravidiel pre e, trestné činy a ich sankcie na európskej úrovni. Vítame zavedenie nového nástroja na vyšetrovanie, ako aj akékoľvek ďalšie robustné reakcie spoločnosti, ktoré sa snažia e, identifikovať nové formy zneužívania a vykorisťovania. Takže aj pre nás je najdôležitejšie to, čo má byť najdôležitejšie, a to je najlepší záujem dieťaťa preto sa tu nebudem teraz zaoberať otázkou možnej kriminalizácie takýchto činov alebo trestov za takéto činov, alebo o tom, že potrebujeme osobitné vyšetrovacie e, metódy. E, a ani príspevok EPSI sa dnes nezameriava na platnosť dôkazov, zákaz určitých činností a podobne, aby sa zaručila implementácia v Európskej únii, nové pravidlá, jurisdikcie, právne, opravné prostriedky pre obete a podobne. Náš príspevok dnes sa zameria len na ustanovenia, ktoré sú relevantnejšie pre ochranu osobných údajov a tu ide najmä o otázku blokovania prístupu používateľov internetu. Chcem povedať, že pohlavné zneužívanie a vykorisťovanie detí predstavuje závažné porušenie základných práv. Tu plne zdieľame váš názor. Avšak Existujú aj iné práva, ktoré treba posúdiť a zvážiť, preto si vážime úmysel komisie ktorý je uvedený v úvodnom ustanovení číslo 15, kde sa hovorí o hĺbkovom hodnotení, ktoré by zaručilo, že akékoľvek nové opatrenia, legislatívne opatrenia budú plne kompatibilné so všetkými ostatnými základnými ľudskými právami vrátane ochrany osobných údajov otázka, ktorú sme tu my položili, sa nezameriava na to, že by sme chceli byť e, zameraní len na boj proti detskej e, pornografii. Nás zaujímajú všetky e, aspekty, ktoré sa týkajú súkromného softveru v oblasti policajnej, trestnoprávnej činnosti. Pokiaľ ide o detskú pornografiu na internete, my tu nespochybňujeme potrebu vytvorenia lepšieho rámca, ktorý by zabezpečil potrebné opatrenia na zniženie zníženie obehu detských pornografických materiálov. Avšak niektoré opatrenia v návrhu, ako napríklad odstránenie a blokovanie webových stránok a vytvorenie liniek pomoci má vážny dopad na základné práva a súkromie v ochrane osobných údajov pre rôzne osoby zapojené do zúčastnené. A ďalej poskytovatelia služby a otázka blokovania webových stránok. Tu sú dve možnosti, ako zablokovať prístup na, z územia únie na internetové strany ako strany, ktoré obsahujú alebo rozširujú detskú pornografiu. Mechanizmus na blokovanie tým, že sa použijú e, je príkaz súdneho orgánu alebo dobrovoľná akcia providera, ktorý zablokuje tieto stránky na základe etického kódexu alebo etických zásad. My by sme mohli podporiť akcie, ktoré vykonáva polícia alebo justičné orgány v dobre definovanom právnom rámci, ktoré úplne rešpektuje judikatúru a jurisprudenciu Európskeho súdu pre ľudské, eh, pre ľudské práva, ako aj našu právnu tradíciu, ktorá sa týka nielen slobody komunikácie, ale aj eh, z hľadiska jurisdikčných záruk, ktoré máme zakotvené v našich ústavách. Máme určité pochybnosti, pokiaľ ide o právnu istotu blokovania vykonávanú súkromnými účastníkmi alebo možné monitorovanie internetu, ktoré by viedlo k takémuto blokovaniu. Blokovanie môže skutočne znamenať aj iné monitorovacie aktivity, ako napríklad skenovanie internetu, identifikovanie nezákonných alebo podozrivých stránok, alebo blokovanie prístupu používateľov, alebo monitorovanie v mene konečných užívateľov, ktorí sa snažia e, stiahnuť takýto obsah. Návrh komisie nedáva ISP možnosť monitorovania, ale blokovania. E, ale ak by takéto e, miesta mali blokovať webové stránky, ako to budú robiť, bez toho, že by aspoň nejakým spôsobom nemonitorovali používateľov. A to je niečo nové v porovnaní s dohovorom Rady Európy 2001 z 2007 roku z 201 z 2007 roku, Máme tu rôzne nástroje, blokovanie adresy a možné, ja neviem, rôzne ďalšie úkony v rámci vyšetrovania alebo pojednania. Je to teda otázka rôzneho stupňa invazívnosti alebo získania znalosti, obsahu a tak ďalej. Všetko toto ale vyvoláva rovnakú otázku a to je otázka úlohy Internet Service Providers, poskytovateľov internetových služieb. Teda toto sú rôzne činnosti, ktoré majú dopad na ochranu osobných údajov rôznych osôb, pretože tieto sa tu budú spracovať. Či už ide o informácie o obetiach, svedkoch, používateľov alebo poskytovateľoch obsahu. Máme tu dnes tri hlavné obavy. Poprvé, monitorovanie siete a blokovanie stránok sídiel by vytvorilo situáciu, ktorá by v, té teoreticky nesúvisí s komerčným účelom e, providerov a to si vyžaduje zákonný postup a kompatibilné používanie osobných údajov. Po druhé, lepš- potrebné lepšie verifikovať, či blokovanie stránok je efektívnym opatrením alebo zbytočným opatrením. Samozrejme, že takéto dobrovoľné ustanovenia tie nebudú jednoducho postačujúce, pokiaľ ide o túto záležitosť. Po tretie, riziko, ktoré sa spája s možným uvedením na čierne listiny takýchto jednotlivcov, to sú e, veci, ktoré sú prvky, ktoré je potrebné zvážiť. Takže keď vezmeme do úvahy takéto zasahovanie, Potrebné sú e, bezpečnostné opatrenia, ktoré by zabezpečovali, že monitorovanie alebo blokovanie sa bude robiť prísne cieleným spôsobom a pod súdnou kontrolou a že zneužívanie tohto mechanizmu e, vlastne e, mu bude zabránené rôznymi bezpečnostnými opatreniami. Takže pokiaľ ide o tento článok 20, samozrejme, že je potrebné ho naďalej e, analyzovať. Takže stručne nehovoríme samozrejme, že nejaká kontrola alebo blokovanie by nemalo prebiehať na internete, len hovoríme to, že je to potrebné naozaj s tým spôsobom zaramcovať. A Európsky parlament nedávno prijal e, v inom kontexte, v kontexte e, práv duševného vlastníctva v nadväznosti na isté koncesie a v písomné vyhlásenie, e, ktoré vlastne e, popisuje podobný názor. Takže e, pokiaľ ide o samotné ustanovenie úvodné, to je v 30. Pokiaľ ide o túto sieť tzv. horúcich liniek, o tom sa nehovorí v tomto návrhu, ale hovorí sa o tom v predchádzajúcom dokumente. Ide o bezpečnejšie programy na internete. A my sme samozrejme odporúčali isté podmienky, za ktorých sa budú informácie zákonne zbierať, centralizovať a vymieňať. Takže podľa nášho názora je skutočne potrebné presne popísať to, čo sa môže považovať za nezákonný alebo škodlivý obsah, kto vlastne bude takéto informácie e, udržiavať a o ktoré segmenty pôjde. Toto je z nášho hľadiska samozrejme mimoriadne dôležité, keď berieme do úvahy vlastne e, dôsledky takéhoto e, monitorovania a podávania správ. Samozrejme, že akýkoľvek jedinec, ktorý je e, spojený s takýmito vecami, ten je vlastne ohrozený, pokiaľ ide napríklad o ohrozenie osôb, ktoré sú podozrievané z toho, že vlastne sa nesprávne e, správajú. Takže kto to má byť? Má to byť vlastne ten poskytovateľ internetu, alebo ten, tá samotná osoba, alebo to v konečnom dôsledku možno bude vlastne tá samotná obeď. Čiže aj tieto práva je potrebné brať do úvahy, pokiaľ ide o tento rámec ochrany um, údajov. A pokiaľ ide o tieto horúce linky, najrozumnejšia e, by bola asi prevencia. Takže pokiaľ ide o požiadavky kvality a integrity, patričné e, bezpečnostné opatrenia by sme mali e, zaviesť, aby sme zabezpečili, že tieto informácie, ktoré sú vlastne digitálnymi dôkazmi, by mali byť patričným spôsobom zakonzervované a uchované, aby boli prípustné potom ako dôkazy pred súdom. Samozrejme, že v zásade ide o orgány činné v trestnom konaní, ide o transparentnosť a ide aj o nezávislé možnosti odvolania sa, respektíve nápravy. To znamená, že existuje tu potreba zabezpečiť právnu istotu, pokiaľ ide o všetky zainteresované strany vrátanie poskytovateľov internetu, a ide tu o jasný právny rámec a súdny rámec. Samozrejme, že je potrebná aj povinnosť zo strany členských štátov, aby zabezpečovali jasne harmonizované a prie, e, transparentné postupy, pokiaľ ide o e, tieto záležitosti pod dozorom e, patričného verejného orgánu. Ďakujem vám za pozornosť, veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Dvaja kolegovia by sa teraz chceli k tejto téme vyjadriť. Samozrejme, že vám dám slovo, ale prosím vás, buďte takí láskaví, dodržiavajte eh, čas, eh, pani Intervalt. Eh, môžem byť veľmi stručná. Veľmi vítam v prvom rade tieto akčné kroky, ktoré sa robia proti e, zneužívaniu detí a proti všetkým týmto strašným trestným činom, o ktorých dnes diskutujeme. Ale keď to chceme urobiť, musíme sa ubezpečiť o tom, že či sme naozaj aj efektívni, pretože celá táto rozpráva, tie prezentácie, ktoré sme si dnes vypočuli, e, chcela by som povedať, e, že je um, a použiť výraz, uh, ktorý sa používa v angličtine, že v tejto miestnosti existuje 300 kilová gorila. My sa samozrejme nebojíme uh, tejto gorily. Je momentálne na internete, pretože my sme zlyhali uvedomiť si, že 80 prípadov detského zneužívania, že to nerobia vlastne tí ľudia, ktorí E, páchajú takéto trestné činy, ale sú to ľudia vlastne, ktorí sú v tom bezprostrednom okolí, to znamená v domácnostiach, v kostoloch, v školách a tak ďalej. A toto sú záležitosti, ktoré musíme brať do úvahy, pretože zaoberať sa, respektíve e, zameriavať sa na internet, to je ďaleko ľahšie, ale keď sa pozrieme na všetky tieto prípady, o ktorých každý dnes diskutuje v Európe, ale aj mimo Európy, pokiaľ ide o páchateľov, ktorí zostávajú nepotrestaní a ktorí vlastne uh, E, zakrývajú isté operácie, ktoré nikdy neboli v podstate potrestané, tak vlastne nehovoríme o istých veciach. A to sú veci, ktoré, tak povediať, máme na stole. Mnohé členské štáty sa spájajú práve so zneužívaním detí prostredníctvom kňazov. A myslím si, že keď hovoríme o týchto veciach a o prevencii, že by sme nemali hovoriť len o technike, respektíve o súdnych krokoch, ale takisto by sme mali riešiť aj otázku, myslím, že to tu už odznelo, tradícií. A k tomu by som chcela pridať postoja k sexualite a k sexuálnemu uh, nej výchove, pretože v mnohých prípadoch je tento uh, problém uh, vlastne uh, tým, že ide o veľmi prekrútený postoj k sexualite. Nediskutujeme o tom často v tomto parlamente, ale ide vlastne o veľmi prekrútený, veľmi skreslený postoj k sexualite e, a to je častokrát vlastne samotným jadrom problému. A toto musíme zohľadňovať, ak to chceme vyriešiť. A nakoniec, pokiaľ ide o zablokovanie patričných stránok. Naozaj e, súhlasím s tým, čo tu odznelo zo strany pána Puteragleho, pretože blokovanie je nielenže neefektívne, pretože keby to bolo efektívne, tak by, nám, by sme mohli povedať, komu na tom záleží, ale je to vlastne e, kontraproduktívne, pretože na základe e, tých vysvetlení, čo som dostala, ja nie som samozrejme IT expert, ale my vlastne E, to urobíme ľahkým, pretože my vlastne tak povediať vytvoríme istý telefónny zoznam všetkých takýchto stránok a to je presný opak toho, čo by sme chceli dosiahnuť. Takže mali by sme dávať veľký pozor na tie riešenia, pre ktoré sa rozhodneme a naozaj by sme sa mali ubezpečiť v tom, že ten problém nezhoršíme, ale že ho naozaj budeme riešiť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Sipo srdečne ďakujem. Ja si myslím, pani predsedajúca, že máme dočinenia s jednou z najdôležitejších foriem kriminality, ale s jednou aj z najťažších foriem, pretože samozrejme, že všetci, všetkým na nás, nám záleží na tom, aby sme čo najlepšie ochraňovali naše deti, ale súčasne máme aj povinnosť dávať pozor na to, že či skutočne všetky opatrenia, ktoré vlastne e, sú popísané v návrhu e, tejto rámcovej smernice, že či skutočne znížia e, ten počet detí, ktoré sú takto zneužívané. Ja by som samozrejme chcela nadviazať na to, čo hovorila pani Infeld. E, ide o zneužívanie v rodinách, v rodinnom kruhu a tak ďalej. A pokiaľ ide o tento problém, tento návrh rámcovej smernice, hlavne pokiaľ ide o otázku prevencie, málo na tieto problémy e, reaguje a reaguje málo aj na tie veci, v podstate, o ktoré tu dnes už odzneli, pokiaľ ide o porovnateľnosť, respektíve zvýšenie trestov, musíme skutočne si premyslieť, že čo tým vlastne dosiahneme, pretože keď zvýšeme zvýšime tieto tresty, tak možno, že to neposlúži e, vlastne tým pedofilom, tým ľuďom, ktorí sú naozaj, myslíme si, že pokiaľ ide o túto oblasť, že by sme mali byť skôr e, aktívni v oblasti prevencie. A pokiaľ ide o zneužívanie detí a, e, a organizovanú kriminalitu, ktorá má dočinenia s ľuďmi, tak potom akého páchateľa v podstate chceme trestať toho, kto sa pozera na tieto stránky, toho, kto zarába na tomto, alebo kto to sa vlastne robí. Takže naozaj som zvedavá, že akým spôsobom vlastne sa nám podarí toto riešiť. Mám jednu otázku na komisiu, pokiaľ ide o tú výchovu, pretože v tých rôznych eh, prekladoch sa to rôzne interpretuje, pokiaľ ide o to, tento výraz grooming. Na jednej strane ide o tú oblasť, že tento grooming to je vlastne nadviazanie kontaktu e, v spojení s webovou kamerou a vlastne takto sú deti nútené e, isté veci robiť a tieto veci sa potom rozširujú interpretáciou. Ale vlastne je aj ďalšia interpretácia, že tento grooming, že to je čist isté nadviazanie styku, ale toto nemôžeme samozrejme trestať, pretože toto nadviazanie kontaktu by mohlo byť trestné len vtedy, keď ide vlastne o jednoznačnú ponuku sexuálnej činnosti, pretože tu skutočne musíme rozlišovať, že ako chceme vlastne eh, postaviť takýto trest. A pokiaľ ide o túto vec, e, s tým je spojená moja posledná otázka k tomu bodu, že ako budeme definovať dieťa, pokiaľ ide o vek. Pretože v rámcovej smernici pri vymenovávaní e, jednotlivých trestov v podstate hovoríme o e, dieťati ako o tom človeku, ktorý zatiaľ ešte vlastne nedosiahol vek v ktorom e, nie je potrebné v podstate žiadať e, súhlas v nadväznosti na sexuálny pomer. Ale tu je to v podstate dosť protichodné, pretože zase sú iné interpretácie, ktoré hovoria o tom, že dieťa sa, e, za dieťa sa považuje každý, kto nedosiahol 18 rokov. Takže rôzne je interpretovaná táto veková hranica a práve z toho dôvodu v podstate je veľmi dôležité akým spôsobom e, môžu zistiť patričné orgány, že či to dieťa, ktoré máme na obrazovke, má 15 alebo už má 18. Takže tam je naozaj ťažké potom rozhodovať, že či sa niečo má vymazať alebo nie. A týmto by som ukončila svoje pripomienky. Veľmi pekne ďakujeme. Máme tu 5 kolegov, ktorí by sa chceli ujať slova a chcela by som požiadať každého člena parlamentu, keby láskavo dodržal časový limit dvoch minút, aby sme si potom mohli vypočuť ešte aj reakcie zo strany našich hostí, pretože to je koniec koncov dôvod, prečo vlastne organizujeme takéto vypočutie. Pán Broms. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Jeden z rečníkov hovoril o ťažkostiach zatvárať takéto stránky Chápem to dobre, niektoré krajiny e, nespolupracujú, pokiaľ ide o zatváranie takýchto stránok. Hovorilo sa o sexuálnej turistike, respektíve o cestujúcich sexuálnych páchateľoch. E, mám to tak chápať, že niektoré krajiny to tolerujú, respektíve e, zatvárajú predtým oči, alebo jednoducho nie sú schopné s týmto niečo robiť kvôli tomu, že nemajú patričné zdroje na to a tak ďalej. Hovorilo sa samozrejme aj o, o trestoch, pokiaľ ide o takýchto páchateľov, pretože odstrašujúce tresty by mali samozrejme eh, byť e, e, sfinalizované a nadvezovať na závažnosť e, takéhoto trestného činu. A vtedy, keď povedzme takýto páchateľ je ochotný v podstate ísť do nejakého nápravného zariadenia, respektíve dať sa liečiť a prejsť s tou rehabilitáciou, pretože podľa môjho názoru ja si myslím, že naozaj tí pachatelia, ktorí nikdy nie sú ochotní takto spolupracovať, že by nemali byť jednoducho e, prepustení z väzenia. Hovorilo sa tu samozrejme o um, adolescencii, o sexuálnom zneužívaní a tak ďalej. Polícii je, je niekedy zabranené e, prijať isté opatrenia práve v nadväznosti na citlivosť e, tých, e, toho prostredia, v ktorom sa toto deje. Tam ide napríklad aj grooming dievčat s minimálnymi zásahami zo strany policie a s minimálnym pokrytím zo strany médií. Išlo vlastne o jeden okres v Spojenom kráľovstve v Lancashire. Niektoré mm, manželky a partnery popierali takúto vinu svojich manželov, respektíve partnerov a umožnili vlastne takéto zneužívanie v nadväznosti Ehm, na to, že v podstate by tam malo ísť naozaj o nejakú nápravu, o nejakú rehabilitáciu, nejako by sa to malo riešiť. Pretože tá, týmto popieraním sa jednoducho snažia vlastne vyhnúť nejakému trestu. Ja sa obávam, že toto by mohli využívať niektoré orgány v niektorých krajinách a že by eh, mohli takýmto spôsobom identifikovať ľudí, ktorí povedzme vôbec nie sú spájaní e, s detskou pornografiou, ale že sú to ľudia, ktorí povedzme chodia na nejaké zakázané politické stránky a tak ďalej, pretože toto by sa dalo zneužiť v podstate ako niečo, čo by slúžilo boju proti disentu. Ďakujem vám, pán Albrecht, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem samozrejme všetkým, ktorí e, prednesli e, tieto príspevky, pretože ja si myslím, že hlavne pani Kamerevert e, hovorila o faktoch a číslach. Pokiaľ ide o našu rozpravu, ja si naozaj myslím, že toto je vec, o ktorú by sme sa mali vždy snažiť. To znamená číselné údaje, skutočne popisovať realitu a na toto upozorňovať. A takisto mi pri tomto napadlo, že zo strany komisie sa znovu poukazuje na to, že stále viac je takýchto internetových stránok e, s detskou pornografiou a za posledné dva roky ja som vedela aspoň o tom tak, že vlastne toto pokleslo z European Financial Coalition vlastne sa hovorilo o tom v nadväznosti na britskú policiu a bola to štúdia, ktorá sa robila a tam vlastne sa zistilo, že takéto stránky za posledných 6 mesiacov o 78% vlastne e, sa ich počet znížil. A preto by som bol samozrejme veľmi rád, keby sme dostali vlastne nejaké informácie z tohto pozadia a aké sú to stránky, pokiaľ ide o takéto blokovanie internetových stránok, ktoré sú e, také stránky, ktoré sa nedajú vymazať, pretože ak som to správne pochopil, väčšina týchto stránok, respektíve veľký počet takýchto stránok je práve v USA a to je krajina, kde by som vlastne, od ktorej by som očakával, že táto spolupráca súdnych a trestných orgánov bude fungovať. A E, príkladom e, takejto spolupráce je práve to, tá oblasť phishingu, pokiaľ ide o bankové údaje, pretože vieme predsa zo strany USA, že to funguje. Takže nevychápem, že prečo na tomto mieste, kde ide naozaj o veľmi dôležité veci a vlastne mnohé štáty sa zaviazali jednoducho k tomu, že budú bojovať proti detskej pornografii. Myslím si, že na tomto mieste je veľmi dôležité, aby sme preskúmali aj iné možnosti a, a zamysleli sa nad tým, ako by sme proti tomuto mohli naozaj bojovať. A, a takisto je veľmi dôležité pomáhať obetiam respektíve e, nejakým spôsobom e, zlepšiť tú ich situáciu, aj keby sa to malo robiť nejakým občianskoprávnym konaním. Ďakujeme veľmi pekne. Vo výbore pre kultúru <clears throat> pracujeme na stanovisku k týmto témam. V tej príhovore sme už spomenuli niekoľko bodov. Myslím si, že dôležitý bod, o ktorom sa nehovorili, je peer-to-peer, -peer, eh, kde dochádza k priamej výmene určitých údajov, čiže novej strán sieti, kde sa eh, vymieňajú stránky, ale ide o výmenu v skupinách rovesníkov a tam sa ako bude postupovať. Myslím si, že to je dôležité. Táto zlepšená koordinácia je pre nás veľmi dôležitá. Pri e, tých stránach phishing to e, trvá dve hodiny, kým ich dostaneme zo siete. Otázka je, že prečo to u nás trvá dni až týždne pri detskej pornografii, kým sa vôbec k niečomu dostaneme, keď sa niečo deje. Možno, že by bolo lepšie mať lepšiu spoluprácu, koordináciu, koordinované akcie a tým sa nám lepšie podarí dostať k, ku koreňu problému, ku koreňu zla. Považujem tieto príhovory veľmi, za, prednášky za veľmi dôležité, pretože musíme v Európe pracovať na tom, aby sme E, vzdelávali a vzdelávali nielen deti, ale aj rodičov. Musíme vzdelávať a informovať o tom, čo sa deje na internete. Rodičia internet tak nepoznajú, ale deti a mladiství e, sa vyznajú veľmi dobre v internete, vedia si zabezpečiť prístup k rôznym e, veciam a rodičia netušia, čo ich deti robia. Preto považujem za dôležité, aby sme práve v oblasti prevencie v smernici jednoducho tieto aspekty ešte viac zdôraznili. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. A kolegyňa S má slovo, nech sa páči. Budem stročná myslím si, že v tejto celej diskusii musíme dať veľký pozor na to, aby sme nestratili vlastne ten hlavný úmysel, o ktorý nám tu ide, aby sme sa nestratili v tom. Ja som sa dlho zaoberala E, napríklad detskou pornografiou v pohraničnej oblasti medzi Nemeckom a Českom. A je to veľmi dôležité aj pre túto našu diskusiu. A je to niečo, čomu sa musíme naozaj venovať a potrebujeme pomoc pre deti, to, ako im e, môžeme lepšie pomôcť a tak ďalej. Takže ešte by som si rada vypočula EDPS, ktorý hovorí, že aký užitok je zo zavretia alebo vymazania alebo zablokovania chcem po tretie vystriehať pred z, sprísnením trestov v týchto trestných činoch, to je fajn, ale pravda je taká, že práve v oblasti detí je to tak, že sprísnenie trestov má väčší dopad na deti, pokiaľ ide o to zaobchádzanie s nimi a o to násilie, pretože sa povie, dobre, ak je ten trest taký vysoký, tak potom to môžeme tak aj troška prizabiť, predsa tak na tom veľmi nezáleží. Nesmieme to podceniť. Je tu mnoho debat na tému, ktoré hovoria o tom, že sprísnenie nepovedie k žiadanému účinku. Teraz článok 18, čiže zoberme si, že, e, to chcem tiež spochybniť momentálne platnú úpravu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Wikström, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som veľmi rada zopakovala to, čo povedala aj Sophie Intveld. Ten najnebezpečnejší priestor pre deti, ten priestor, kde sú najviac zraniteľné e, sexuálnym zneužívaním. To nie je niekde v meste alebo nejakom tmavom kúte záhrady alebo parku. Je to práve doma. A veľmi často Veľmi často ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny, sú ľudia, ktorým e, to dieťa vedí, verí. E, sú to e, rodičia, je to učiteľ, je to, je to kňaz, je to jednoducho niekto, komu dieťa má veriť alebo malo by veriť dnes sa ale internet využíva na to, aby sme dokázali veľmi rýchlo e, zdieľať e, filmové záznamy detí, ktoré boli zneužívané. Je to veľmi jednoduché, veľmi rýchle. Dá sa to prostredníctvom internetu, internetu rýchlo šíriť a sú obrovskou hrozbou pre deti počas mnohých rokov. Je to jeden z tých najzložitejších problémov, ktorým sa musíme v rámci tejto snemovne vysporiadať, pretože je to o tom, ako nájsť tú správnu rovnováhu. Že som hovorila o slobode, slobode prejavu a bojovala som za túto slobodu. Je to absolútne právo. V každej demokracii by ľudia mali mať právo sa vyjadriť slobodne eh, umeleckým spôsobom, literárnym spôsobom alebo fotograficky napríklad. Mali by sme mať eh, vždy slobodu v tomto smere a to samozrejme musí platiť rovnako aj na internete. Ale potom sa musíme pozrieť na tie hranice, ktoré máme. Kde sú hranice slobody prejavu? Aké dopady to môže mať na iných? Detská pornografia je o, o, o, po, o poškodzovaní detí. Odoberáme im ich právo na osobnú integritu. A práve tu, tu sa musíme pozrieť, kam sme tieto hranice slobodného prejavu prekročili. Takže naozaj to nie je ani tak o slobode vyjadrovania to, čo je v konečnom dôsledku to dôležitou otázkou, Eh, je, akým spôsobom chrániť najmenších. Keď hovoríme o blokovaní web stránok a chceme byť naozaj, eh, naozaj to chceme brať vážne, predovšetkým ochranu práv detí, tak samozrejme je veľmi dôležité, aby sme sa dostali k jadru veci, k samotnému zdroju tohoto problému. A ak to nebude fungovať, tak blokovanie web stránok môže byť jeden z tých nástrojov, ktoré by sme mali používať. Ale zároveň žiaden demokratický štát, žiaden členský štát by nemal eh, vytvárať akúsi cenzúru na internete. Máme tu ale aj problém zločinu na internete, kriminality na internete. Internet nie je akýmsi paralelným svetom, kde je všetko dovolené. Zákon musí rovnako platiť aj na internete. No a pán Butorelli hovoril o tom aj veľmi komplexným spôsobom, aspoň myslím. A v tejto snemovni nesmieme zabúdať na to, že musíme nájsť rovnováhu. Je pravdepodobne možné eh, chrániť integritu a práva a zároveň chrániť e, aj slobodu prejavu na otvorenom internete. To je veľmi dôležité. Nemôžeme byť spokojní s ničím menším než toto a preto práve tá výzva, výzva je v rukách komisie, aby dokázali o tomto viac premýšľať, aby viac premýšľali na tejto téme, ale nezabúdajte prosím na to, že najdôležitejšie zo všetkého je to, že deti sú sú skutočné, skutočne obete. Sú to obete z krvi a mesa, ktoré sú najviac, najviac prenasledované a najviac potrestané týmto, toto trestnou činnosťou. Na to nezabúdajme, prosím. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je kolegyňa Ledečete. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pornografické databázy sa najčastejšie nachádzajú v Austrálii, USA a v niektorých európskych krajinách. A ako aj hovorila komisárka Malstromová, diskusie už prebiehajú tak z USA ako aj s Ruskom. Ako tieto stránky zablokovať, ako tieto servere zablokovať. Ale je tu stále pomerne veľa členských štátov, ktoré nerobia nič. Nemyslíte si, že by bolo efektívnejšie poskytovať medzinárodný právne záväzný nástroj, právne záväznú dohodu, ktorá by zavezovala jednotlivé členské štáty. Jednoducho bilaterálne zmluvy fungovať nemusia. Rovnako si myslím, že by sme mali poskytnúť aj akúsi vážnejšiu odpoveď, vážnejšiu odozvu na takéto trestné činy. A súhlasím s pani Angelili, ktorá hovorila o tom, že potrebujeme dlhodobú stratégiu prevencie Môžeme takúto stratégiu vytvoriť, dokážeme takúto stratégiu vybudovať, ak v rámci Európskej únie nemáme ani komplexné dáta k dispozícii, ktoré by sme mali mať, ktoré, ho, ktoré by hovorili o tom, ako, širo, ako, ako rozsiahli tento fenomén a ako vážne zasahuje do, našich, do, našej, do našho kontinentu. Všetky členské štáty by mali naozaj túto situáciu začerbať vážne a zbierať dané dáta. Ak chceme bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu, ak chceme bojovať proti zneužívaniu detí a proti pornografii e, detskej, tak by sme mali naozaj veľmi koordinovane pôsobiť a koordinovane spájať naše aktivity. Nemali by sme sa snažiť rozdeliť a rozmrviť zodpovednosť Členské štáty by mali byť zodpovedné za eh, vytváranie minimálnych sankcií, minimálnych postihov za takéto, eh, takéto trestné činy. Nemyslím si, že to je správny prístup. Ak chceme skutočné výsledky, tak musíme všetci pracovať spoločne. A to je práve dôvod, prečo minimálne trestné, eh, minimálna úroveň trestných sankcií by mala byť vytvorená na Európskej únii. No a posledná vec. Máme zodpovedný personál, ktorý bude mať adekvátne, adekvátnu kvalifikáciu na to, aby dokázal tieto programy riadiť a viesť. O tom sme zatiaľ nehovorili, ale všetci samozrejme dobre uvedomujeme, že sociálni pracovníci, ľudia, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania, oni všetci potrebujú osobitné zručnosti aby dokázali pomôcť deťom, aby dokázali e, pomôcť deťom hovoriť o, o, tom, o, o týchto zločinoch a o tom, čomu boli vystavení. A na to častokrát zabúdame. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať našim rečníkom. Chcem vás poprosiť ešte raz, aby ste sekretariatu nášho výboru zaslali písomnú verziu vašich prejavov. aby sme dokázali najlepším spôsobom využiť využiť vaše zvedomosti a vaše príspevky do budúcnosti a pri príprave takisto aj legislatívnej práce. Dovolte ma vydať teraz slovo pánovi Laurelovi a pánovi Ertingovi, eh, ktorí, ktorý si poprosiť, aby si prišli eh, sadnúť sem za predsednícky stôl.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 Ok, um, riniziamo i lavori eh, dando... Dobre, budeme pokračovať v rokovaní a dovolte mi dať slovo pánovi Lorelovi, ktorý zastupuje Eurojust. Takže nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, vážení členovia tohto výboru, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, som e, národným delegátom za Švédsko v Euročaste. To veľa nehovorí, ale som prokurátorom. A chcem vám poskytnúť taký operačný pohľad na túto smernicu a pokúsim sa vám dať e, príklady z praxe priamo z reality. Eurojust je orgán súdnej spolupráce, organizácia súdnej spolupráce v rámci Európy. A my koordinujeme aktivity v oblasti, e, v oblasti e, súdnych procesov a zároveň vyšetrovania ako aj trestného stíhania a snažíme sa venovať vážnym formám cezhraničného organizovaného zločinu. Snažíme sa rovnako aj uľahčovať spoluprácu medzi súdnymi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ale aj s tretími štátmi sme aj centrom expertízy v oblasti medzinárodných súdnych záležitostí, najmä v oblasti spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi. Niekoľko poznámok návrhu smernice. Spomeniem niektoré výhody, niektoré teda argumenty pre, niektoré argumenty proti je pozitívne, že vážne formy zneužívania detí a využívania detí, ktoré nie sú pokryté v rámci súčasnej európskej legislatívy, už teraz budú kriminalizované. Sústredím sa na tie časti smernice, ktoré sú najdôležitejšie alebo najrelevantnejšie pre eh, bežnú každodennú prácu Eurojustu. je tiež veľmi dobré, že nová smernica bude kriminalizovať aj nový fenomén v rámci eh, internetového prostredia bude tu lepšie a väčšie, lepšie popísanie e, sexuálnych zločinov voči deťom, rovnako ako aj odkazy na rámcové rozhodnutie. Vlastne máme tu lepšiu definíciu jednotlivých fóriem zneužívania a rozhodne je pozitívne, že to odkazuje aj na rámcové rozhodnutie o, o, o usporiadaní a riešení konfliktov pri konfliktoch jurisdikcie v rámci trestnoprávnych e, v rámci trestnoprávnej spolupráce a sa to popisuje aj úloha Eurojustu rovnako aj konflikty v prípade jurisdikcií budú veľmi dôležitou témou v prípade takejto foriem, takýchto foriem trestnej činnosti. Rád by som súhlasil s pani Šarma, ktorá ktorá hovorila o tom, že otázka, o témy ako e, sexuálna turistika a detská pornografia sú témy, ktoré možno nie sú úplne vhodné pre využívanie niektorých nástrojov európskeho práva. A respektíve nástroje nie sú postačujúce. A práve preto chcem e, povedať iba to, že cestujúci, respektíve nazvime, ich takto, cestujúci alebo pohybujúci sa e, z páchatelia e, tejto trestnej činnosti, e, v podstate každý obrázok dieťaťa v sexuálnej situácii, ktorý už zo svojej definície v definícii, v akú obsahuje smernica, je e, popisom, e, trestnej, e, popisom miesta zločinu. Je záberom z miesta zločinu a práve preto právne popisy a právne definície ako pornografia alebo alebo detská pornografia to nie je nejaký iný typ pornografie, alebo v podstate to je len popis zločinu. Daný, daný obrázok e, nie je akousi odnožou pornografie, je to len dokument potvrdzujúci zločin. A ako už bolo povedané, objavia, sú, objavia sa aj nové možnosti, e, ako používať efektívne vyšetrovacie e, nástroje, ako napríklad aj tajné operácie, zároveň vyšetrovanie už nebude závislé od správy alebo od vznesenia obvinenia zo strany obete alebo zo strany e, rodiny. Nie, ne, nehovorím teraz o definíciách jednotlivých zločinov, ale ako som spomenul na začiatku, sú tu niektoré slova, ktoré by sme mali možno opätovne zvážiť v rámci jednotlivých definícií. Ale naozaj si myslím, že čo je veľmi dôležité, je otázka rozšírenej extrateritoriality. E, princíp extrateritoriality. Je to otázka rozšírenej jurisdikcie. Nie je to len možnosť e, trestne stíhať takýchto cestujúcich pachateľov e, zneužívania detí, ale môžu to byť aj iné vážne formy zločinov proti deťom, ktoré dokážeme rozšíriť v prípade, ak eh, rozšírime jurisdikciu eh, mimo eh, toho štandardného územia. Ehm, nechcel som sa vyjadrovať k téme blokovania alebo odstraňovania materiálu z internetu a z web stránok, ale chcel by som vám pripomenúť, že môže to byť problém aj jurisdikcie je naozaj dobré, ak je to server v, v členskom štáte alebo v Spojených štátoch amerických, pretože v takýchto prípadoch máme dobrú spoluprácu. Máme dobrú spoluprácu s USA, ale e, môže dôjsť k problému, ak sa daný server nachádza v krajine, e, v ktorej nemáme e, žiadnu, žiadnu formu spolupráce, pretože V každom prípade je to problém, e, je problém zasahovať na teritóriu iného, člensk- iného štátu. Niekoľko komentárov k štatistikám. Máme tu niektoré štatistiky, ktoré, ktoré vlastne hovoria o prípadoch, o počtoch prípadov v rámci Eurojustu. Ako vidíte, nie je to pomerne veľký prípad, počet prípadov, ale my sa zaoberáme naozaj tými vážnymi e, trestnými e, činmi, za ktoré zahrňajú viacero členských štátov alebo iných štátov a teda to nie sú tie úplne bežné formy trestnej činnosti, ktoré môžete vidieť e, v jednotlivých štátoch. Toto sú prípady, ktoré zahrňajú viacero členských štátov. 30 30% pri vrátane znásilnenia a sexuálneho zneužívania, 18% je to, čo bežne nažívame detská pornografia, 16% e, sú, e, TAP, to je zahrňujú deti, 14% sú zločiny proti, e, proti životu a osobnej slobode. V tomto prípade to zahrňa 9 vražd a jedno zabitie. Veľmi stručne chcem popísať prípad, ktorý, ktorý je dobrým popisom takého, takého typického prípadu, s ktorým sa zaoberáme na, eh, na úrovni Eurojust. To je to prípad strateného chlapca. Je to spolupráca medzi deviatimi členskými štátmi a štyrmi eh, tretími štátmi. A je to aj otázka vlastne po, otázka, e, otázka na, e, bojovania proti celosvetovej pedofilnej sieti. Prípad bol spustený e, v decembri 2007, keď došlo k požiadavke o vzájomnú právnu pomoc z Norska do Talianska. Bolo to poslané prostredníctvom Eurojustu, pretože bežné orgány e, policajnej spolupráce nefungovali, ani bežné orgány súdnej spolupráce nefungovali. A teda Norsko poprosilo Eurojust o asistenciu. E, Norsko má dohodu o spolupráci s Eurojustom, a majú aj styčného prokurátora, ktorý funguje v našej organizácii. Tento prípad sa týkal veľmi vážnych, veľmi vážnych sexuálnych zločinov eh, proti mladistvím a zároveň eh, tvorby a distribúcii niektorých miliónov eh, obrázkov a tisíc, tisícok videí. Veľká sieť fungovala ako, ako podnikateľská organizácia a produkovala a distribuovala e, materiály zachytávajúce zneužívanie detí. Ale členovia tejto siete tiež sami o sebe zneužívali deti. Používali internet samozrejme, Ehm, celý sieť, e, celá sieť fungovala na báze voľného softvéru, ale neustále svoje služby presúvali, mali veľmi sofistikované bezpečnostných protokolov. Ako určite vidíte aj tu na obrázku, e, užívateľia v podstate sídlili e, v Belgicku, v USA, v Brazílii, v Kanáde, Francúzsku, Nemecku, Mexiku, Holandsku, Novom Zélande a Spojenom kráľovstve. Bolo tu 35, 35 identifikovaných členov. A veľmi veľa obetí a všade po svete. Eurojust zorganizoval spoluprácu medzi týmito krajinami a mali sme 5 koordinačných stretnutí, v rámci ktorých sa prokurátori a vyšetrovatelia z dotknutých krajín mohli stretnúť. Vymieniali si informácie, rovnako ako si vymieniali aj žiadosti o vzájomnú právnu pomoc a koordinovali aktivity. Bol tu jeden pachateľ, ktorý bol obvinený e, v Norsku a bol, e, bol vlastne umiestnený 10 rokov do, preventívnej, e, do preventívneho zadržania a tento prípad sa stále ďalej vyvíja, pretože v súčasnosti je na odvolacom súde v Norsku. Boli tu tisícky pornografických obrázkov, ktoré boli zhabané a 17 identifikovaných obetí. Obete pochádzali z Norska, Rumunska a Brazílie. A v Taliansku jeden páchateľ bol zatknutý, viac ako 1 miliónov obrázkov bolo zhabaných, 7 osôb bolo identifikovaných, rovnako ako aj dvaja sprostredkovateľia v Rumunsku boli prepojenia tohoto páchateľa. Rumunsko 8, 8, 8 náborových e, pracovníkov, a rovnako aj ďalšie obete boli identifikované prostredníctvom obrázkov a v súčasnosti sú traja podozriví e, vyšetrovaní a vlastne je proti nim vznesené obvinenie. V USA to bolo 15 e, páchateľov, 14 z nich je v súčasnosti v, v, vo väzbe a čelia trestom, ktoré majú minimálnu sadzbu odnetia a slobody až 20 rokov. Bolo tu 35 obetí a 7 terabitov pornografických materiálov, ktoré boli zhabané. A 1 terabit je 1 milión megabajtov. Takže naozaj hovoríme o obrovskom objeme materiálov. Ja som ešte nepočul o zhabaní takéhoto obrovského objemu materiálov. Spojené kráľovstvo, jeden, uh, jeden páchateľ, Francúzsko, jeden podozrivý, Brazílsko, Brazília, štyria podozrivý a Belgicko, jeden identifikovaný a zatknutý páchateľ. Bolo by nemožné koordinovať tieto aktivity, bolo veľmi ťažké takúto akciu dotiahnuť dokonca bez medzernej organizácie, ako je napríklad Eurojust. Eurojust bol zapojený práve kvôli tomu, že normálne kanály spolupráce jednoducho nefungovali. A uskutočňovali sme koordinačné stretnutia v Hágu, rovnako ako aj v ďalších členských štátoch, tak, aby sme um, vyšetrovateľov a prokurátorov dokázali spojiť. Uh, mám tu ukážku na obrazovke. Uh, jeden prokurátor zo Spojených štátov osobne priniesol, teda ona to bola, osobne priniesla dôkazný materiál z koordinačného stretnutia a spustila vyšetrovanie v USA. A výsledok môžete vidieť tu. Bolo tu 15, 15 podozrivých, ktoré boli zatknutí a v súčasnosti sú 4, 14 vo väzbe. To je naozaj mimoriadne úspešná spolupráca, ktorá začala v roku 2007 a Nevideli sme ešte všetky výsledky, ešte stále prídu ďalšie, ale ako vidíte, mnoho z tých výsledkov už dokážeme takýmto spôsobom zdieľať. To je len niekoľko kontaktných informácií a ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Grazie, la relazione è stata molto interessante, quindi... Ďakujem pekne, to bola veľmi zaujímavá správa. To bola veľmi zaujímavá správa, tak prosím, zašite nám to. A teraz by som dala slovo e, pánovi Ertingovi, ktorý zastupuje Europol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj výboru LIBE za to, že organizuje túto dôležité, dôležitú konferenciu a Europol víta tieto aktivity, ktoré, ktorým sa venuje Európska komisia, parlament, rada a členské štáty v tomto veľmi dôležitom rámci tvorby nového, nového právneho návrhu. V roku 2009 počas tej úvodnej fázy e, tvorby tejto iniciatívy e, Európol mal expertov, pracovných expertov a veľmi radi sa zapojíme aj do ďalších fází. Mm, Európska únia a boj proti páchateľom takéto trestnej činnosti, detskej pornografii, zneužívaní detí a tak ďalej. To rozhodne jedna z našich priorít a my to považujeme aj za našu prioritu. Môžem vám povedať, že hoci som bol v polícii už viac ako 30 rokov, ešte stále som šokovaný, keď e, zájdem k našim jednotkám, ktoré sa venujú sexuálnemu zneužívaniu a oni mi ukazujú príklady nových, nových e, rôst, ktoré sa páchajú na deťoch. Europol koordinoval a prispieval k viacerým vyšetrovaniam v členských štátoch. Ehm, do konca roku 2010, len tento rok, eh, Europol podporil viac ako 30 takýchto medzištátnych prípadov, ktoré zahrňali eh, vlastne cez štátne siete, ktoré eh, sa týkali alebo ktoré sa venovali zneužívaniu detí a šíreniu materiálov. Toto úsilie viedlo k identifikácii viac ako 2000 nebezpečných podozrivých osôb a veľkému počtu obetí ktoré boli identifikované všade vo svete bez našich popredných analytikov a expertov, rovnako ako aj bez našich analytických nástrojov a schopností, my spoločne s členskými štátmi by sme nemohli bojovať proti tým najnebezpečnejším eh, sieťam vo svete. Máme tu viac ako 14 tisíc vyšetrovaní na cezradičnej báze, čo naozaj je veľmi užitočným a dobrým prehľadom ohľadom kriminálneho zázemia v Európe. Dovolte mi dať teraz slovo Ehm, samo, dovolte mi teraz sa venovať samotnému návrhu a rovnako ako môj predchodca podčiarknúť niekoľko konkrétnych špecifických oblastí Europolu. Teraz článok 2 a definícia definície vymedzenia detská prostitúcia a tak ďalej. To nie je jasne definované. Europol víta komplexnejšie vymedzenia, ktoré sú vo väčšom súlade so súčasnými platnými právnymi nástrojmi. To umožňuje lepšie pochopenie problému a umožňuje aj lepšie medzinárodné úsilie v boji proti tejto trestnej činnosti. Pokiaľ ide o články 3 až 7, to sú vážne formy zneužívania a vykorisťovania, ktoré nie sú v súčasnosti v našej legislatíve sa teraz finalizujú. My vítame nové ustanovenie článku 5, kde sa hovorí o vedomom prístupe k informáciám a technológii v súvislosti s detskou pornografiou. Naše skúsenosti ukazujú, že používateľia internetu, ktorí stiahujú detskú pornografiu, sú veľmi často aj producenti, aj distribútori takéhoto zakázaného obsahu. To znamená, že veľmi často získame takýto materiál pro eh, domových prehliadkach pachatelia takýchto trestných činoch veľmi, ťaž, veľmi často eh, obsluhujú takúto stránku veľmi, eh, aj bez toho, že by ťahovali obsah. Ale to všetko zistíme veľmi často až potom pri vyšetrovaniach Nový modus operandi umožňuje týmto pachateľom archivovať obrazy aj mimo vlastného počítača. Napríklad veľké archívne kapacity na e-mailových adresách a podobne, ktoré sa nachádzajú v kybernetickom priestore, v virtuálnom priestore, ďalej nové formy zneužívania, vykorisťovania sa stanú trestnými činmi Takže Europol podporuje tieto ustanovenia, pretože online e, vysielanie e, aktivity je teraz niečo, čo sa rozširuje na internete. A vidíme nielen komunikáciu cez internet, ale aj cez mobily, aj cez racie konzoly a podobne. Uh, Takže treba venovať pozornosť sociálnym webovým stránkam a Europol umož- e, vidí, že politiky pre tieto používateľské stránky nie sú primerané, treba lepšie kontrolovať obsah používateľov a podobne. Pokiaľ ide o články 14 a 15, budú tam nové ustanovenia, ktoré sa týkajú vyšetrovania a e, ktoré umožňujú aj obvinie bez informácie detskej obete. Máme v niektorých členských štátoch prípady, kde obete boli identifikované po mnohých rokoch, už boli veľmi často dospelé a veľmi často sa našiel aj pachateľ, ale pachateľ ho nechcel obžalovať, pretože uplynulo veľa času a obeď chcela zabudnúť. Takže videli sme, že síce došlo k zisteniu páchateľa, ale nedošlo k obvineniu. Ale keďže nedošlo k obvineniu, táto osoba mohla ďalej páchať svoju trestnú činnosť. Článok 14 odsek 4. Vítame prijatie nových opatrení pre vyšetrovacie jednotky pre identifikovanie obetí detskej pornografie prostredníctvom novej technológie, napríklad analýzy obrazu. Táto metóda bola často veľmi užitočná a dosiahli sme veľmi dobré výsledky. Dokázali sme identifikovať a zachrániť deti. Pokiaľ ide o to, aby sme mohli aj vyšetrovať za hranicami EÚ. Vidíme totiž veľmi často, že deti sú presúd alebo pachatelia z Európy cestujú do krajín, kde je ľahší prístup k deťom alebo kde je jednoduchšia legislatíva, kde im nehrozí taký veľký trest ako v krajine pôvodu. Mali sme prípady, kde bol napríklad páchateľ, takýto cestujúci páchateľ trestného činu a článok 16 ide správnym smerom práve v prípade takýchto trestných činov. To, je to reakcia na nedostatky našej legislatívy. Europol príde aj s iniciatívou na sledovanie takýchto pachateľov trestných činov spolupráci s ostatnými Európou, v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi, budú na tom pracovať. Ďalej sa tu hovorí o blokovacom mechanizme pre webové stránky, ktoré by mohli byť aj mimo Európy. My podporujeme tú myšlienku, že pohlavné zneužívanie detí a súvisiaca trestná činnosť si vyžaduje viac e, aspektový prístup a preto Zapojenie súkromného sektora, napríklad cestovné agentúry a podobne, e, ktoré môžu aj nepriamo vedieť o osobách venujúcich sa sexturizmu a poskytovať tieto informácie, tak aj takáto spolupráca je vítaná. Máme už aj určitú filtrujúcu e, technológiu, ktorá je zavedená v niektorých členských štátoch, aby sme identifikovali tých, ktorí prichádzajú na takéto stránky. Blokovanie webových strán nie je riešenie alebo jediné riešenie. Dôležité je konať aj proti e, alebo teda konať na e, internete. Takže pokiaľ ide o tento návrh, myslíme si, že je to dobrý základ pre úspešnú e, legislatívu boja proti pohlavnému zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a považujeme to za veľmi pozitívny krok e, ďalším smerom. Ďakujem veľmi pekne a skôr ako otvoríme diskusiu, by som chcela dať slovo Virginii Jens Dotyr, ktorá zastupuje Radu Európy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení páni poslanci, kolegovia, dámy a páni takmer jedno z päť detí je obeťou nejakého sexuálneho násilia alebo iného činu pohlavného charakteru do veku 18 rokov. Mnohé z nich sú práve obeťami takýchto e, trestných činov, to, čo nazývame v dôvernom kruhu, buď doma, v rodine, vo vlastnom byte. A to je niečo, čo treba zastaviť. A je našou povinnosťou toto zastaviť preto by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za to, že tu e, dal dokopy mnohých odborníkov na e, túto dôležitú skupinu. Teraz nastala doba konať a ja som presvedčená, že tento hearing nám pomôže e, urobiť krok vpred. Chcem využiť svoj čas na vysvetlenie našej legislatívy Rady Európy v porovnaní s navrhovanou smernicou EÚ. Potom by som vás chcela informovať o budúcej kampani Rady Európy na zastavenie násilia voči deťom. Taktiež tu mám kolegyňu z kriminálneho oddelenia Rady Európy, ktorá vám pomôže pri ďalších otázkach, povedzme, e, právneho charakteru pri našich dohovoroch. Dohovor Rady Európy doteraz podpísalo 39 členských štátov. Máme 8 ratifikácií. Albánsko, Dánsko, Grécko, Malta, Holandsko, San Marino, Srbsko a Španielsko. Očakávame ďalšie ratifikácie. Problém pohľavného násilia voči deťom je globálny. Dohovor je otvorený na podpis a ratifikáciu aj pre štáty, ktoré nie sú členmi Rady Európy a vyvolal záujem aj mimo Európy, najmä tých, čo boli zapojení do jeho prípravy Japonsko, USA, Kanada a Mexiko. Dohovor môžu, môže ratifikovať aj Európska únia čo by sme privítali. Dohovor je dynamický v tom zmysle, že jeho cieľom je držať krok s vývojom trestnej činnosti a boja proti nej. Zaviedli sa spôsoby, ktoré umožňujú sledovanie dodržiavania, identifikáciu osvedčenej praxe a podobne nie je to právny dokument, ktorý sa zaoberá len hmotným právom. My sa snažíme skôr zaviesť ďalšie opatrenia medzinárodnej prevencie trestnej činnosti a pomoci obetiam. A to je naozaj príležitosť pre Európsku úniu ísť príkladom. Takže vzdelávanie je základom a musíme zvyšovať povedomie verejnosti detí, pracujeme na tom a zavádzať opatrenia zásahov štátov v súvislosti s pachateľmi, musíme mať mechanizmy na identifikáciu a trestné stíhanie pachateľov za pomoci štátu. Dohovor má štyri hlavné ciele. Prevencia a boj proti zneužívaniu a vykorisťovaniu detí, ochrana práv obetí, podpora vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a implementácia zriadením osobitného monitorovacieho mechanizmu, aby sa zaručilo jednotné vykonávanie a podporovala spolupráca v rámci 47 štátov Rady Európy. E, dohovor nedefinuje túto oblasť veľmi úzko. Nemáme ani výslovné vymedzenie e, sexuálnej činnosti alebo konania alebo pornografického konania pretože chceme umožniť vymedzenie v rámci vnútroštátneho dohovoru. Súhlas taktiež nerieši tento dohovor, pretože počas prípravy bolo jasné, že legislatíva jednotlivých štátov je veľmi rozmanitá od 13 do 17 rokov, takže je to vnútroštátna otázka. Nástroj vytvára infraštruktúru, ktorá umožňuje členským štátom zabezpečiť súhlas alebo súlad, tak ako im to vyhovuje. Je to najlepší prístup k zabezpečeniu spoločného základu pre mnohých rozmanitých členov Rady Európy a mnohé štáty musia ešte harmonizovať svoju legislatívu a preto je toto aj príležitosť pre Úniu. Podobne sankcie sú tiež nie vopred definované skôr tam, kde je to vhodné a možné, majú byť e, primerané, účinné a odrádzajúce. Rada Európy si uvedomuje, že, ten, že existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ale sme presvedčení, že naša E, legislatíva bude skutočne účinná, pomerná a odrádzajúca. Skrátka, filozofia je taká, že nás zaujíma najmä trestné stíhanie, ochrana a prevencia. A toto sú práve, týmto sa dostávam k tomu, v čom je rozdiel medzi dohovorom a smernicou. Poprvé, vymedzenie definície, kde Napríklad sa vyžaduje blokovanie v rámci smernice, o, hovorí sa o obrazoch deťoch, o pornografii. Články 1 až 2 smernice obsahujú aj účel nástroja, ako aj podrobnú definíciu rôznych e, výrazov. My si uvedomujeme, že základným cieľom smernice a našho dohovoru je ochrana a prevencia a potrestanie ale dôraz, v smernici a v dohovore na tieto tri prvky je vec, ktorú si treba všimnúť. Dohovor má široký cieľ prevencie, ochranu práv obetí, podporu vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce, vytvorenie monitorovacieho mechanizmu, ktorým sa bude sledovať zavádzanie a vykonávanie dohovoru. Smernica má svoje ciele už je definované. Definujú sa tu rôzne trestné činy a detailne sa uvádzajú sankcie na posilnenie takýchto E, opatrení na účel ochrany obeti. Detská pornografia. V tejto etape smernica aj dohovor majú rovnakú definíciu dieťaťa pod vek 18 rokov a to má byť stále rovnaké v celom návrhu. Smernica však ide ďalej ako e, dohovor pri definovaní pornografie. Ide tu o sexuálny charakter materiálu, čo je kľúčom. Nedefinuje sa charakter zneužívajúceho alebo vykoristujúceho pojmu v rámci tohto. Dohovor dáva členským štátom možnosť rozšíriť aj simulované reprezentácie alebo reálne obrazy neexistujúceho dieťaťa pod článkom 80. Takáto možnosť nie je v rámci návrhu smernice. Blokovanie prístupu k detskej pornografii alebo zneužívaniu detí. Možno tu najväčší rozdiel medzi týmito dvomi nástrojmi je v tom, to, čo je v článku 21, kde sa hovorí o priamej akcii členských štátov na začatie blokovania internetu alebo filtrovanie, aby sa zabránil prístup k internetovým stránkam, ktoré obsahujú alebo rozširujú detskú pornografiu. To je veľmi široké ustanovenie smernice a ide oveľa ďalej ako samotný dohovor, ale usmerňuje, aké prostriedky sa môžu použiť pri implementácii. To je niečo, nad čím sa možno treba ďalej zamyslieť. Blokovanie internetu je niečo, čo sme pri vypracovaní nášho dohovoru nehovorili, keď sme sa snažili zabrániť sexuálnemu zneužívaniu a využívaniu detí, pretože žiadna zo strán v tom čase o tomto nehovorila. Ale chceme poslancom povedať, aké sú právne a demokratické dôsledky takejto praxe. A chcem pripomenúť, že implementácia takýchto opatrení musí samozrejme rešpektovať základné práva zaručené v Európskom dohovore o ľudských právach najmä právo na súkromný život a slobodu prejavu, ale my všetci musíme mať aj istotu, že práva dieťaťa sú ochránené zablokovanie prístupu si vyžaduje medzinárodnú reakciu a, a, potrebujeme právny rámec preto, aby sme našli. Hovorí sa tu aj o tom, že na, že by sme mali skúmať technické otázky blokovania prístupu a koordinovať medzinárodnú spoluprácu. Pred týmto hearingom ma požiadali ešte spomenúť ustanovenie nášho dohovoru o jurisdikcii a síce, že strany musia zaviesť do svojho vnútorného práve ustanovenia, ktoré umožňujú trestné stíhanie tých činov, ktoré sú uvedené v dohovore. Tieto kritériá pokrývajú tradičné zásady teritoriality, trestné činy spáchané na ich území alebo v podobných okolnostiach, povedzme na palube lietadla alebo lete registrované v danom štáte a národnosť, štátnu príslušnosť páchateľa a v niektorých prípadoch aj obeť. Okrem prípadu teritoriality máme aj možnosť e, výhrad. Dohovor poskytuje široké kritériá, pretože sa vyžaduje, aby páchateľ aj obeť mali svoj zvyčajný pobyt na území dotknutého štátu, i keď tie tieto ustanovenia sú voliteľné alebo môžu byť predmetom výhrady. Je to veľmi odvážny krok. Aby sme e, bojovali s sexturizmom, máme aj ustanovenia, ktorých cieľom je odstradiť zvyčajné prekážky pre vyšetrovanie trestných činov spáchaných v zahraničí, ako aj hmotnoprávne požiadavky a procesné požiadavky vzhľadom na tento výnimočný charakter odstránenie požiadavky dvojitej právnej zodpovednosti je tiež predmetom výhrady a môže sa to e, obmedziť v prípade sexturizmu. Pokiaľ ide o detské obete, tak tu je dôležité, že návrh smernice hovorí o pomoci detským obetiam po tom, ako došlo k trestnému činu, k násiliu, je dôležité si uvedomiť aj to, že treba zohľadniť aj názory dieťaťa. A týmto sa dostávam k pozvaniu pani Angelili, alebo k výzve pani Angelili. Ja chcem povedať, že my sa vám radi, Rada Európy sa veľmi rada vyjadrí alebo poskytne komplexný text e, k dohovoru a smernice tak a dúfame, že v najbližších týždňoch vám budeme môcť postúpiť písomný materiál v súvislosti s touto smernicou, ale ešte sa chcem vyjadriť k budúcej kampani Rady Európy a ja dúfam, že vás to bude viesť tomu, aby ste pohli prácou na smernici na tejto ťažkej ceste 29. novembra e, Rada Európy začne svoju kampaň Zastavte násilie voči deťom v Ríme v Taliansku. Je to určite pre nás príležitosť, aby sme zvyšovali povedomia a znalosti a prišli s konkrétnymi krokmi a na, k vytvoreniu účinných právnych mechanizmov, aby sme zabránili tomu strašnému faktu, že jedno z piatich detí je obeťou e, násilia do svojho 18. E, roku. Chceme vyzvať členské štáty a Európsku úniu, aby podpísali a ratifikovali tento dohovor a ja počítam na, s vami ako vplyvnými osobami, že zaručíte, že toto sa spraví rýchlo. Chceli by sme E, kampaň rozvíjať aj na národných úrovniach. Využijeme naše pracoviská Rady Európy v jednotlivých štátoch, ktoré tiež slúbili, že vytvoria národné týmy, kampane, kde budú zapojení rôzni aktéry mimo vládky, štátne inštitúcie, ombudsmani a podobne. Takáto mobilizácia pomôže aj štátom zorganizovať sa a pripraviť legislatívne opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohli ratifikovať dohovor, aby mohli začať implementovať ustanovenia dohovoru. Deti sú tiež veľmi dôležitou súčasťou tejto kampane a ich účasť na kampani je zásadná a je v súlade aj s dohovorom Rady Európy a s posledným vyjadrením článku 12. E, Druhým cieľom je zvýšiť povedomie znalosť v širokej verejnosti e, u rodičov, že existuje takéto násilie a chceme prelomiť tabu a prelomiť to ticho. Takmer každý deň dostávame správy o nových detských obetiach sexuálneho násilia. Možno by ste si potom mysleli, že každý vie, že je to tak. Možno. Ale my si myslíme, že potrebujeme vysvetliť toto riziko našim deťom, aby sme ich naučili, ako prelomiť ticho a ako sa ozvať rodičia potrebujú byť aktívnou súčasťou tejto prevencie a ja si veľmi cením, čo tu zaznelo predtým, že potrebujeme hovoriť aj o sexuálnej výchove. Pre väčšinu rodičov je to tak, že chcú za- uchrániť svoje deti pred tým, aby sa hovorilo o sexualite v mladom veku. Ale ak chceme účinnú prevenciu, tak potrebujeme pomôcť rodičom, potrebujeme im pomôcť, aby dokázali hovoriť o tomto aj so svojimi deťmi. Na tento účel my v Rade Európy pripravujeme veľmi pekný nástroj zameraný na deti a rodičov, ktorý im pomôže hovoriť o tejto problematike a prelomiť ticho. Táto všeobecná kampaň, vzdelávacia kampaň môže vyvolať v niektorých krajinách všeobecnú debatu. Vyžaduje si to odvahu a počítam s vami ako s európskymi poslancami, že ukážete túto odvahu a že budete odvážni voči eh, tvorcom zákonov, vychovávateľom, rodičom, deťom. My nechceme, aby táto kampaň bola tajomstvom. Ďakujem. Uh... Veľmi pekne ďakujem. Takže teraz eh, to bude veľmi stručná diskusia, pretože bohužiaľ sme dosť E, s časom bojujeme. Musím v podstate priznať, e, že čím dlhšie počúvam odborníkov, tak sa pýtam, že vlastne čo je cieľom tejto smernice rámcovej, pretože ja som e, z Eurojustu počúvala pána Lorela a už som sa pýtala, že aká je tá pridaná hodnota, pokiaľ ide o túto rámcovú smernicu v nadväznosti na vašu veľmi úspešnú prácu a že či vlastne táto rámcová smernica nejakým spôsobom ovplyvní vašu prácu, respektíve, že či sa uzavrie tá medzera, ktorú máme, pokiaľ ide o internet. Pretože tá otázka prevencie je stále ešte otvorená a toto, na toto sa musím opýtať pána Lorela pokiaľ ide o tú štatistiku vlastne, že koľko je takýchto trestných činov, pretože mne nie je celkom jasné, že čo všetko vlastne za tým je, pretože keď e, vidíme tie otrasné číselné údaje, koľko takýchto e, obrazov nájdeme na internete, ktoré zneužívajú deti, aká je tá referenčná kvóta, pretože stále rastie vlastne počet e, takýchto detí, ktoré sú zneužívané a a chcela by som vlastne vedieť tie súvislosti, že akým spôsobom je potrebné vlastne a, a sa rozhodnúť, pretože práve pokiaľ ide o Eurojust a Europol, tak by som si naozaj prijala, aby to bola celkom jasná výpoveď, pokiaľ ide o otázku trestnoprávnych záležitostí, pretože mne sa zdá, že je to jedna z tých ťažších oblastí. A pokiaľ ide o tú otázku prevencie, v oblasti ehm, sexuálnej výchovy. To je všetko veľmi dôležité. Presne tak aj e, ako otázka e, kompetencií médií, ale mne sa zdá, že nekráčame dostatočne ďaleko, pretože e, častokrát sú vlastne ohrozované deti z takého sociálneho prostredia, ktoré v podstate nie sú ničím chránené, pretože oni vlastne ani nevedia, že kedy majú skutočne povedať nie, pretože každý z, na ulici jednoducho im môže povedať, však mi to dovolá, tam začína tá prevencia a práve preto je dôležité naučiť deti povedať nie, pretože tá otázka sexuálnej výchovy, tá je samozrejme tiež dôležitá, ale ja by som bola radšej, keby sme skutočne mali čas na to veľmi jasne hovoriť o týchto veciach, že aká je tá pridaná hodnota, pokiaľ ide o zníženie e, takéhoto zneužívania detí. A aké sú tie aspekty, ktoré by sme mali brať do úvahy, to mi bohužiaľ dnes nie je celkom jasné. Veľmi pekne ďakujeme pani Zibel, pani Boskov, Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. A pokiaľ ide o túto otázku v nadväznosti na Eurojust a Europol. V prvom rade sa chcem opýtať, pokiaľ ide o sledovanie um, takýchto zneužívaní detí, videla som isté číselné údaje v prezentácii Eurojustu. Ide tam vlastne o sledovanie miliónov takýchto fotografií. A keď sa pozriete na to číslo detí, obetí, hovoríte o siedmich to číslo je strašne nízke, takže ja si naozaj myslím, že by bolo dôležité v podstate istým spôsobom sa starať o tieto deti, istú ochranu im ponúknuť, ako je toto organizované, pretože táto smernica by e, mala zabezpečiť, aby sa e, vlastne deťom poskytla istá e, ochrana, istá pomoc a aby sa poskytla takáto pomoc aj obetiam. Takže ako to do seba zapadá, pretože pán Öt pán Oerting hovoril o tom fakte, že častokrát vlastne práve z dôvodu premočacej e, doby nemôžeme vlastne nič už robiť s takýmito páchateľmi. Ale teraz sa vlastne hovorilo aj o tom, že táto premočacia doba, pokiaľ ide o tieto um, skutky, by sa mala zrušiť. A pokiaľ ide o Eurojust, Eurojust naozaj pracuje, tak povediať, cez hraničie. A teraz rozmýšľam o rímskokatolíckej cirkvi. Sú krajiny ako Belgicko, Írsko, Nemecko, ktorých naozaj e, prišlo k istým odhaleniam v nadväznosti na túto oblasť. Išlo tam vlastne o obrovské množstvo detí, ktoré boli zneužívané. Takže sa chcem opýtať, že čo vlastne robíte v nadväznosti na to, čo sa udialo v Írsku, pretože tam sa tie veci jednoducho uh, za uh, mietli pod koberec. A ja si naozaj myslím, že toto je veľmi dôležité. Uh, Mimoriadne je to dôležité, pokiaľ ide o cezhraničný organizovaný zločin v nadväznosti na deti. A bolo by dobre, aby sme mali nejaký jasnejší obraz. A myslím si, že Eurojust by naozaj mohol túto pozíciu nejakým spôsobom zastávať. A môžete mi povedať, že či sa to nedá robiť a ak sa to nedá robiť, prečo sa to nedá robiť a čo by sme mohli spraviť. Ďakujeme veľmi pekne. Začnem otázkou týkajúcou sa pridanej hodnoty v nadväznosti na Eurojust. Eurojust e, e, nie je organizáciou, ktorú všetko ovplyvňuje, pokiaľ ide o túto smernicu, pretože my sme organizáciou, ktorá koordinuje akčné kroky medzi jednotlivými krajinami. My vlastne iniciatívu na seba sami nepreberáme my, nás, s nami sa skontaktuje prokurátor z jedného členského štátu alebo z niekoľkých členských štátov, pokiaľ ide o tú istú operáciu a potom konáme na základe takejto žiadosti e, zo strany členského štátu alebo orgánu v členskom štáte. To znamená, že my nebudeme trestne stíhať sami o sebe. My sme tak povediac e, tou kľznou plochou medzi členskými štátmi a patričnými orgánmi. Problémom pre nás je vlastne e, jurisdikcia, pretože práve z toho dôvodu počiarkujem vlastne tú dôležitosť e, extrateritoriálnej jurisdikcie, čo znamená, že môžeme stíhať respektíve členské štáty, v členských štátoch sa dá stíhať takýto trestný čin, ktorý bol spáchaný mimo daného štátu, kde nájdeme takéhoto páchateľa. Všetko, čo je popísané v tejto smernici, nebude ovplyvňovať našu prácu. My môžeme toho urobiť veľmi veľa aj bez tejto smernice, ale prirodzene, že to bude mať patričný účinok na prokurátorov, ktorí sa zaoberajú takýmito trestnými činmi v členských štátoch. Padla otázka týkajúca sa počtu takýchto obrázkov a počtu obetí. Je veľmi veľa obetí v tomto prípade, a ide tam vlastne o jednu krajinu, v ktorej išlo o sedem obetí. Ale je celý rad ďalších obetí vo všetkých členských štátoch, ktoré e, sú e, do tohto zapojené. a všetky tie obrázky nie sú obrázky obetí, ktoré sme našli a ktoré páchatelia zneužívali, pokiaľ ide o tento prípad. Pretože tak, ako to tu už odznelo počas dnešného popoludnia, obrázky E, sa dávajú na internet a tým pádom v podstate tam cirkulujú rok e, za rokom a veľmi veľa takýchto obrázkov sme poznali už predtým. Táto sieť, ktorú som popísal, to je sieť e, ľudí, ktorí vlastne stále vyrábajú nové takéto fotografie, nové obete. A niektorí páchatelia boli v podstate už zatknutí a v niektorých prípadoch už prišlo aj k prehľadávaniu Ehm, takýchto vec, takýchto ehm, počítačov a tam bolo eh, samozrejme aj veľa ďalších vecí, ktoré sme tam našli. A pokiaľ ide o multilaterálne organizácie a spoluprácu medzi členskými štátmi, to možno nie je niečo, čo by veľmi ovplyvňovala táto smernica, pokiaľ ide o nás. Ale tak, ako som už predtým povedal, bude to niečo, čo bude ovplyvňovať e, vyšetrovanie v členských štátoch. Napríklad, ak neexistuje potreba obviniť e, niekoho zo strany obete, čo znamená, že patričný orgán v členskom štáte tak či tak vlastne otvorí takéto vyšetrovanie, môže to e, byť začiatkom e, veľmi rozsiahlej operácie, ktorá na konci bude koordinovaná práve zo strany Eurojustu. Čiže všetko je to vzájomne poprepájané. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem. Pán Erting, veľmi pekne ďakujem. Dovolte mi, aby som vlastne zopakoval presne to, čo povedal e, môj kolega, pretože sú to stovky tisícok e, obrázkov detí, ktoré sú sexuálne zneužívané, niektoré sú staré, niektoré sú nové. A presne tak ako pri všetkých trestných činoch máte v podstate um, takých um, kriminálnikov a iných kriminálnikov. Niektorí ľudia sa tešia len z toho, že sa pozerajú na to, takéto obrázky. Niektorí majú štúdia, niektoré ich robia tieto obrázky. Niektoré majú proste e, videokamery a žiadajú potom to dieťa v podstate, aby niečo urobilo a vy sa z toho potom tešíte. Takisto vidíme, že aj fotografie s z pasov sa dostávajú vlastne do takýchto tajných miestností a e, v podstate chcú e, častokrát, aby ste sa identifikovali, aby sa tam nedostal e, niekto, kto sa tam chce infiltrovať. Takže my vlastne hovoríme o e, takýchto trestných činoch na deťoch a ide tam vlastne o internet, ktorý vlastne umožňuje, facilituje mm, prácu takýchto páchateľov a páchateľom vlastne umožňuje rozširovať takéto veci. A mňa prekvapuje, že e, rok za rokom môžeme v podstate e, zatknúť e, takýchto ľudí, napriek tomu, že vlastne poznajú, akým spôsobom robíme. Sú to častokrát aj prokurátori, sudcovia a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že táto smernica, samozrejme, že nie je to perfektné, ale je to krok správnym smerom, pretože to pomáha mnohým členským štátom v tom, aby zosúladili svoje úsilie, aby koordinovali naše eh, spoločné vyšetrovania. A potom budeme musieť spraviť ďalší krok a ďalší krok na základe takýchto skúseností. Ale ja si naozaj myslím, že nám to v konečnom dôsledku pomôže. A že to pomôže členským štátom. Ďakujem vám. Um, Ďakujem vám za slovo. Jedna z otázok že či návrh tejto smernice je vlastne pridanou hodnotou v nadväznosti na tie normy, ktoré platia a tie mechanizmy. Možno to, že táto otázka mi nebola priamo e, adresovaná, ale musím zopakovať to, čo povedal práve môj sused. Pretože ja si naozaj myslím, že toto je otázka spolupráce. Pretože Rada Európy má e, patričný dohovor a je to vlastne základ, na ktorom pracujeme. Je tam samozrejme ešte táto pridaná hodnota Európskej únie a smerníc. A to, tieto smernice budú priamo e, aplikovateľné, uplatňovateľné. Takže ja by som vás chcela povzbudiť k tomu, aby ste naozaj zabezpečili, že tento návrh smernice pôjde ďalej ako dohovor Rady Európy a že jednoducho e, nebude obmedzovať vlastne ten rozsah pôsobnosti, pretože to by mohlo skutočne zablokovať eh, podpis a ratifikáciu zo strany členských štátov. Rada Európy pozostáva zo 47 členských štátov a tým pádom máme vlastne možnosť eh, spolupracovať na eh, nadeurópskej alebo celoeurópskej úrovni. A veľmi je dôležité, aby Európska únia v spolupráci s ostatnými medzinárodnými organizáciami naozaj na tomto pracovala. A ja dúfam, že táto smernica EÚ celkom určite prinesie pridanú hodnotu a naozaj si myslím, že definitívne v podstate toto stojí za to, pretože vlastne robíme ešte ďalší krok. Ďakujem vám, ďakujeme. Ja si naozaj myslím, že by sme teraz mali začať vlastne s tou treťou časťou nášho vypočutia a chcel by, chcela by som požiadať pani Banoty, pani Byrne, a najať mi mála, aby prišli k predsedníckému stolu. Allora, iniziamo la terza parte relativa alle eh, prospettive internazionali. Takže začneme eh, s treťou časťou tohto vypočutia. A síce e, s prezentáciou zo strany pani Mála je špeciálnou spravodajkyňou Organizácie spojených národov v nadväznosti na detskú prostitúciu a detskú pornografiu Veľmi pekne vám ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že sa k vám môžem obrátiť v nadväznosti na toto stretnutie, ktoré e, sa pripravilo v súvislosti s prípravou smernice e, pre boj proti e, sexuálnemu zneužívaniu, vykoristiavaniu detí a detskej pornografie. Je samozrejme, že vďaka môjmu mandátu je, e, je to pomerne e, zložité a pomerne komplexné hovoriť o tejto téme, ale v rámci môjho mandátu je mojou povinnosťou vyjadrovať sa k týmto otázkam. Na nedávnom e, zasadnutí OSN som predstavila správu o detskej pornografii. Táto správa hovorila o deťoch na internete a v oktobri 2010 budem v New Yorku na valnom zhromaždení predstavovať správu, ktorá bude hovoriť o vývoji a zároveň schvalovaní eh, celkového protokolu alebo záväzného protokolu eh, pri eh, obchodu, obchode s deťmi, detskej pornografii a obchode s pornografiou. Preto som veľmi rada, že som bola prizvaná k tejto diskusii. Dovolte mi v prvom rade zdieľať s vami niekoľko základných myšlienok o tom, aká je situácia vo svete, berúc do úvahy tento fenomén. A keďže tento fenomén je považovaný za zločin, Ehm, je to jeden z najhorších fóriem porušovania práv detí, je to závažný útok na, na dôstojnosť, mentálne, mentálnu a telesnú integritu a rozvoj detí. Bolo vytvorených mnoho mechanizmov. V prvom rade tu máme dohovor o právach dieťaťa mm, a takisto aj jeho občné protokoly, ktoré hovoria aj o predaji a detskej pornografii a tak ďalej. Máme celý rad rôznych ďalších nástrojov regionálne, ale aj nadnárodne, ku ktorým sa členské štáty prihlásili a nesieme opomenúť ani nedávnu deklaráciu a zároveň výzvu k akcii zria. Tento vývoj znamená, že došlo k výraznému napredovaniu. Je tu celý rad rôznych iniciatív, um, verejne schválených či už na úrovni um, mimovládnych organizácií, agentúr. Máme tu mnoho medzárodných, regionálnych, uh, národných uh, aktivít v rámci boja proti tomuto fenoménu a počet týchto iniciatív sa výrazne zvýšil. Ale napriek tomu je tu celý rad rôznych veľkých víziev, vrátane um, poznania toho, aký skutočne široký je tento fenomén, aká je jeho veľká hĺbka rovnako aj celkový rozsah ochrany detí ehm, a celková efektívne trestné stíhanie takýchto páchateľov. Takže v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili. Takže v prvom rade hovoríme o šírke a hĺbke tohoto fenoménu. Na základe tých informácií, ktoré máme k dispozícii, je zrejmé, že niektoré formy, respektíve niektoré oblasti, ako napríklad e, turizmus, detská pornografia, to všetko na internete, vrátanie telekomunikácií, sexuálne aktivity vykonávané priamo na internete a tak ďalej. To všetko sa výrazne zvyšuje. E, chlapci a dievčatá sú obeťami sexuálneho zneužívania všade vo svete. Sexuálne zneužívané deti e, sú fotené, ktoré sú stále viac šokujúce a sú stále násilnejšie, rovnako aj obete sú stále mladšie a mladšie. Celkový počet e, obrázkov v cirkulácii sa ťažko odhaduje, pretože, pretože tieto obrázky E, sa častokrát šíria sieťami P2P a veľmi ťažko sa identifikujú, ale je tu veľmi jednoznačný nárast e, v rámci tzv. E, náborových aktivít na internete, respektíve zavádzajúcich aktivít na internete. Takže ten celkový rozsah tohoto sa ťažko definuje, pretože jednoducho nemáme adekvátny, adekvátny objem dôveryhodných informácií, nemáme dostatočne dobré systémy, ktoré nám pomôžu identifikovať obete to je cezhraničný problém a pretože nemáme dobrú koordináciu rovnako aj pri výmene informácií, e, tak je to, celý, e, je to naozaj veľký rad e, prípadov, ktoré nie sú nahlásené obeťami a ich rodinami. A počet tých prípadov, ktoré sú nahlásení, je veľmi malý. Nemáme dobrú legislatívu, ľudia legislatívu nepoznajú. Ehm, ľudia tieto témy, ne, tieto témy neotvárajú, nemajú prístup k spravodlivosti, majú veľmi zložitý prístup k spravodlivosti. A rovnako ako aj odvolania a tak ďalej sú veľmi drahé a náročné. Po druhé, Ďalšia dôležitá téma sa týka komplexnosti tohoto fenoménu a rovnako aj tých mnohých fóriem, ktoré tento fenomén má. To je spôsobené viacerými faktormi, ktoré sú častokrát veľmi úzko prepojené a výrazným spôsobom zvyšujú zraniteľnosť detí, najmä keď hovoríme o sexuálnom zneužívaní. V prvom rade tu máme rastúcu chudobu, sociálnu nerovnosť, a zároveň pretrvávanie istých sociálnych noriem, diskriminácie, ehm, nebezpečné prostredie, šírenie HIV a AIDS, vojenské ozbrojené konflikty, iné núdzové situácie, jednoduchý prístup k informačným a komunikačným technológiám. A potom samozrejme tu máme aj problém narastajúceho, narastajúcej organizácie tohoto zločinu. A je tu trvalý a rastúci dopyt zo sexuálneho priemyslu, ktorý, na, ktorý môže existovať, a to práve kvôli tolerujúcim postojom a nepostihnutelnosti. Rovnako je tu aj rastúci počet kategórií detí, ktoré sú trvalo vystavené, ako napríklad migranti, deti bez prievodu, deti, ktoré žijú na uliciach, deti, ktoré nie sú registrované pri narodení, deti, ktoré nie sú, sú nelegálne adoptované, deti, ktoré sú, s ktorým sa obchoduje, e, sú to deti, ktoré sú zotročované. E, deti, ktoré sú postihnuté, deti, ktoré sú umiestňované do záchytných centier v rôznych inštitúciách, deti, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú sociálne veľmi e, zraniteľné, deti, ktoré majú problém e, s, závislosťou na alkohole alebo drogách. A vlastne dôsledky ktoré to má, tie deti sú veľmi široké. Máme tu psychické, fyziologické, sociálne problémy, máme tu AIDS, máme tu e, závislosti, máme tu, e, máme tu vlastne predčasné tehotenstva, máme tu rôzne formy sexuálneho zneužívania, drogovej závislosti, máme tu psychiatrické problémy, sociálna stigmatizácia, máme tu sociálnu exklúziu, a ďalší bod, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dôležitý, sa týka cirkulácie detskej pornografie a obrázkov detskej pornografie prostredníctvom internetu a telekomunikačných služieb. A to znamená, že tieto veci sa stále viac a viac komplikujú, najmä keď hovoríme o týchto formách zneužívania a zároveň o tom, akým ťažkostiam, akým komplikáciám tieto deti čelia. Tieto obrázky, ktoré sa raz umiestnia na internet, už sa nestratia. A to má obrovské devastujúce dopady na obete. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to, že deti, ktoré môžu môžu byť obeťami detskej pornografie, sú zároveň aj exponované detskej pornografii. A táto, toto, toto exponovanie detskej pornografii e, ovplyvňuje a inšpiruje sexuálne praktiky malých detí. A nedávne štúdie o detskej pornografii ukázali, že detská pornografia je vážnym zdrojom sexuálneho učenia sa alebo inšpirácie pre deti, ktoré, sa, ktoré potom sexuálne veľmi skoro vyspievajú a to vedie mnohým ďalším e, schémom a vzorcom správania čo sa týka odozivy a odpovede, ktoré máme od členských štátov, alebo teda vo všeobecnosti od štátov e, akým spôsobom sa snažia chrániť deti. V prvom rade si musíme uvedomiť, že ratifikácia bez pochyby e, došlo k veľkému počtu nárastov e, ratifikácií národných a regionálnych mechanizmov. Dnes 137 členských štátov ratifikovalo občný protokol o predaj detí, obchode s deťmi a detskej pornografii. Stále tu počet, množstvo krajín, ktoré to nepodpísali. 22 členských štátov EÚ to už podpísalo a ratifikovalo, ale 4 členské štáty to podpísali, ale zatiaľ neratifikovali. Česká republika, Fínsko, Írsko a Malta. Ako už bolo správne povedané kolegami nedávno, Európska Rada, rada, teda Európska, Európsky dohovor o ochrane detí, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2008, eh, nemá ešte stále plnú ratifikáciu, stále nebol plnohodnotne ratifikovaný. Je naozaj dobré, keď sú dohovory ratifikované, ale na druhej strane potrebujeme aj harmonizáciu a, a implementáciu legislatívy. Vidíme, že tu je mnoho legislatívnych reform, ktoré boli vykonané, ale napriek tomuto úsiliu ešte stále tu je pomerne veľká miera nedostatkov niektoré prvky národnej legislatívy e, existujú, ale nedefinujú jednoznačne jednotlivé formy e, kriminality. Niektoré krajiny nekriminalizujú všetky formy zneužívania. Niektoré trestajú e, isté formy sexuálneho zneužívania, iné napríklad neberú do úvahy E, bezplatnú právnu pomoc pre deti, alebo neberú úhradu na úhradu škody a vlastne e, odškodnenie, odškodnenie obetí. Takisto mnohé krajiny neberú do úvahy širšie kontexty e, tohoto, tejto trestnej činnosti. Mnohé krajiny nemajú efektívne a ľahko prístupné systémy, pretože opäť je veľmi dôležité, aby bola spravodlivosť dostupná a prístupná. Preto je veľmi dôležité registrovať, identifikovať a monitorovať takéto deti, ktoré sú vystavené takýmto formám trestnej činnosti spoločnosti. A keď hovoríme o legislatíve v jednotlivých členských štátoch, tak rovnako vidíme aj to, že páchatelia častokrát cestujú do tých krajín, kde legislatíva je, je menej e, prísna, respektíve tie sazby sú nižšie. Rovnako keď hovoríme aj o ďalších krajinách, máme tu celý rad akčných plánov, stratégií, bolo vytvorených mnoho rôznych služieb, ale bohužiaľ to nestačí. Nestačí to a častokrát je to geograficky obmedzené, respektíve je to obmedzené časovo. Čo sa týka prevencie, máme tu celý rad rôznych kampaní, opatrení, ktoré majú vzbudovať povedomie, zlepšovať informovanosť, ktoré boli vytvorené, ale bohužiaľ tieto informácie nie sú kontinuálne a zároveň nie sú priamo nastavené cieľovej skupine čo sa týka prístupu k detským e, stránkam s detskou pornografiou, e, k rôznym filtrom, e, tlačidlám o zneužívaní a mechanizmom, ktoré majú chrániť internet. Máme tu teraz iniciatívu bezpečného internetu na európskej úrovni. Máme tu aj mechanizmy, ktoré majú brániť sexuálnej turistike a zároveň majú kontrolovať sexuálnu turistiku. A hlavne v turistických oblastiach, ale bohužiaľ sme stále neurobili dosť. Ehm, urobili sme čo si len v industrializovaných krajinách, ale čo sa týka participácie detí keď myslíme aj na dohovor o právach dieťaťa, tak napriek zlepšenej vizibilite detí a zároveň máme tu Máme tu napríklad aj poradné rady, vzdelávanie prostredníctvom, prostredníctvom rovesníkov. Stále treba urobiť toho veľa. Musíme brať do úvahy názory a postoje detí. Musíme aj systematicky vlastne zapájať obete a deti do procesov e, tvorby takéto legislatívy. A zároveň musíme, ich, e, musíme konfrontovať naše stratégie práve s týmito obeťami alebo s perspektívnymi obeťami alebo možnými obeťami. Musíme ich vnímať nielen ako obete, ale ako aj aktérov, ktorí sú kľúčovou súčasťou každého riešenia, ktoré budeme hľadať hľadať. Čo sa týka korporátnej zodpovednosti, veľmi veľa firiem má svoje vlastné kódexy správania, majú rôzne kampane na zvyšovanie povedomia. Mnoho členských štátov prijalo um, legislatívu, ktorá, ktorá považuje E, telekomunikačné firmy a, bankové firmy za zodpovedné v prípade, že neodhalia takéto presuny. Ale tieto firmy musia byť e, podporované v tom, aby efektívnejšie bojovali proti takýmto výmenám. Či už ide o oblasti finančných služieb, e, dopravy, telekomunikácie a tak ďalej. Čo sa týka medzernej spolupráce, máme tu veľa priedezových programov, ktoré už existujú. Máme tu spoluprácu medzi policajnými orgánmi, máme tu rôzne formy výmeny, máme tu rôzne formy šírenia poznatkov a skúseností Takisto tu máme aj Medzinárodnú agentúru pre dohľad. Máme tu rôzne medzinárodné orgány spolupráce, ktoré všetky umožňujú a uľahčujú spoluprácu na národnej a regionálnej úrovni, ale musíme ich posilniť a rozšíriť, pretože e, zneužívanie, zneužívanie detí je cezhraničný fenomén. Ďalej, čo sa týka monitoringu a hodnotenia všetky krajiny, ktoré ratifikovali dohovor o právach dieťaťa, by mali mať mechanizmy pre propagáciu a zvyšovanie povedomia. Ale stále tu je veľa mm, krajín, ktoré takéto mechanizmy nemajú a veľmi ťažko sa meria ten, to skutočné napredovanie, ku ktorému došlo v oblasti práv dieťaťa. Teda ešte sa pozrieme na smernicu samú o sebe. Keď hovoríme o všeobecnosti, táto smernica pri čítaní e, sa zdá, že sa že, že dobre reaguje na tie pozorovania, ktoré som vám aj spomenula, pretože sa snaží vytvoriť kompletnú harmonizovanú legislatívu, ktorá bude prepojená s medzinárodnými nástrojmi, ktoré už boli ratifikované. A tá myšlienka je taká, aby sme dokázali zosúľadiť legislatívu a regulačné ustanovenia v členských štátoch, ktoré hovoria o krimin- ktoré sa venujú trestnému právu. A preto je veľmi dôležité, aby sme mali veľmi jednoznačné definície všetkých foriem eh, zneužívania a sexuálneho využívania detí vrátane pornografie. Ehm, a to v rámci prostredia informačného komunikácie komunikačných technológií vo všeobecnosti. Táto smernica tiež reaguje na tie pozorovania, ktoré som spomenula, pretože sa snaží zjednodušiť a uľahčiť vyšetrovanie a zároveň e, vyšetrovanie na národnej a nadnárodnej úrovni. Zlepšuje aj ochranu obetí tým, že zabezpečuje bezplatnú právnu a lekárskú pomoc a zároveň aj prístup k odvolaniu nesmieme zabúdať na kompenzácie, kompenzačné ustanovenia. Rovnako sa snaží pôsobiť aj preventívne proti kriminalite, ktorá je spojená so sexuálnym zneužívaním a to prostredníctvom rôznych krokov. A snažíme sa rovnako pôsobiť preventívne proti tomu, aby sa pornografické obrázky nezobrazovali na internete. Chceme podporovať dobrú výmenu skúseností a praxe, pretože práve tento fenomén mal veľmi e, medzinárodný charakter a treba sa informovať a podporovať. Ehm, zdá sa, že táto smernica je zameraná na také e, základné horizontálne e, témy a snaží sa zlepšiť situáciu a zamerať sa predovšetkým na zvýšenie ochrany, zlepšenie trestného stíhania a aj oblasť prevencie hovoríme aj o, o spolupráci medzi krajinami a o posunení tejto spolupráce, ale tie kľúčové body, ku ktorým sa chcem vrátiť a ktoré sú podľa môjho názoru dôležité, keď sa pozrieme na tie základné, na tie základné záujmy detí, tak vek detí, keď si čítate túto smernicu a keď si pozrie, vypočujete to, čo zaznelo, keď hovoríme o deťoch, sú tu rôzne, rôzne postoje k tomu, kto je mladiství, kto je dieťa a tak ďalej, kto je neplnoletý. Musíme takisto hovoriť o e, minimálnom veku pre súhlas e, so sexuálnym, e, so, so sexuálnou aktivitou. akkoľvek dieťa, ktoré je mladšie ako 18 rokov, nie je v pozícii, aby mohlo jednoznačne súhlasiť so sexuálnym zneužívaním a využívaním. A to vrát, to vrátanie e, e, pornografického e, priemyslu a teda diskutovanie o veku na súhlas so sexuálnym využívaním alebo sexuálnym správaním jednoducho neobstojí. Takisto, keď hovoríme o aktivitách medzi pármi, a tu hovoríme o článku 23 dohovoru z Lanzarote, pretože ten môže byť veľmi užitočný. Tu sa hovorí, že každá členská štana e, nemusí úplne uplatňovať článok 1a, ktorý hovorí o e, vlastnení e, pornografického materiálu, ktorý zahrania realistické obrazy alebo zastupujúce obrazy detí, ktoré dosiahli vek vytýčený v článku 18 2 tieto obrázky sú, e, za, za, teda sú zadržiavané len pre vlastné používanie. Takže každá obeď sexuálneho zneužívania by nemala byť nejakým spôsobom e, trestne stíhaná, ale naopak mala by dostávať podporu, pomoc a opateru. E, a ich záujem by mal byť zobraný predovšetkým do úvahy. Hovoríme teraz trochu o trestoch. Je kľúčové, aby sme sa opätovne vrátili k tejto téme a aby sme posilnili a možno sprísnili tresty v smernici, tak aj boli naozaj efektívne a aj boli naozaj demotivujúce. Hovoríme o zločine, je to vážne porušenie práv dieťaťa. A teda, ak tu máme nejaké minimálne štandardy, tak by sme mali minimálne harmonizovať sankcie, ktoré tu sú a ktoré jednotlivé členské štáty majú. A nesmieme zabúdať aj na princíp extrateritoriality. To je veľmi dôležitý princíp, ktorý tu musí byť zahrnutý Mm, rovnako chcem počerknúť aj skutočnosť, že je úplne kľúčové, ak máme dobrý prvok legislatívy, aby sme zároveň aj mali mechanizmy, ktoré dokážu zabezpečiť, že táto legislatíva bude prístupná všetkým obetiam. Rovnako musíme myslieť aj na posilnenie ustanovení, ktoré hovoria o ochrane detských obetí a počas e, počas eh, trestnoprávnych konaní, chrániť identitu dieťaťa, zároveň aj držať sa toho princípu hlavného záujmu dieťaťa, alebo teda primárneho záujmu dieťaťa. Zároveň musíme rešpektovať právo dieťaťa byť plne informovaný eh, v jazyku, ktorému dieťa rozumie. A potom je tu zároveň aj myšlienka ochrany, zároveň základný koncept ochrany eh, spätná kontrola, dlhodobá práca, pretože tieto obete trpia dlhodobo a preto je veľmi dôležité sa im venovať aj na dlhodobej báze. Ďalej, čo sa týka náboru a vlastne e, náboru na internete, e, prostredníctvom sociálnych sietí, tomu, to, musíme, to musíme efektívnejšie potierať, musíme brániť infiltrácii je nevyhnutné, aby sme prijali iniciatívy, e, ktoré nám už pomôžu efektívnejšie bojovať proti tomu. Niektoré členské štáty v tomto smere majú dobré postupy a už dobré aj skúsenosti. Čo sa týka blokovania stránok a mazanie obrázkov, um, postačuje to? Je to proporcionálne? Je to zároveň reálne? Chcem povedať, že som presvedčená, že naozaj hovoríme o zločine, o vážnom porušení práv dieťaťa. A poskytovateľia internetových služieb, e, mobilní operátori, vyhľadávacie, vyhľadávacie stránky sú zodpovedné sú zodpovedné za ich stránky, musia blokovať takýto obsah, musia blokovať stránky, ktoré sú e, s takýmto materiálom a zároveň tento materiál musí byť zadržaný, e, ak finančné e, orgány musia rovnako informovať e, policajné orgány o presunoch takýchto prostriedkov, zároveň aj o, e, o operáciách, ktoré majú e, za cieľ financovať takéto aktivity. Ak dané stránky využívajú detský pornografický materiál, poskytovateľia internetových služieb musia blokovať prístup k stránkam, ktoré zahrňajú obrázky sexuálne zneužívaných detí kontrolné mechanizmy a monitoring už e, bol vytvorený. E, potrebujeme ho posilniť a musíme ho ďalej rozšíriť. Je samozrejme aj zrejme, že blokovanie samo o sebe nestačí, najmä keď si uvedomíme, aký medzinárodný charakter má tento fenomén a ako rýchlo sa vyvíjajú technológie a zároveň e, organizovaný zločin a prístup k informačno-komunikačným technológiám. Súčasne je veľmi dôležité toto všetko. A ešte by som chcela objasniť jednu vec. Ja nechcem demonizovať e, poskytovateľov internetového obsahu, ale my chceme bezpečnejšiu technológiu, nechceme diskrimináciu, chceme bezpečný prístup na internet a chceme, aby sa inteligentne využívali IKT technológie, aby sa zvyšovalo znalosť, povedomie, informovanosť a zodpovednosť, aby sme aj osvetlili, ozrejmili, čo sa deje. Musíme hovoriť o prevencii, o zvyšovaní povedomia, o schopnosti poukázať na problémy. To je veľmi dôležité. Je dôležité, aby ľudia toto poznali a aby sme posilnili mechanizmy pre zber údavo, údajov, aby sme mali výmenu na medzinárodnej úrovni, vnútroštátnej úrovni. Ľahko sa definujú, eh, proste je veľmi dobré, aby sme mali postupy a, a nie je to len európsky problém, je to cezhraničný problém a musíme pomáhať aj tretím krajinám, najmä rozvojovým krajinám, aby si aj oni dokázali vytvoriť potrebné systémy. Táto smernica je veľmi dôležitá. Potrebujeme mať monitorovacie e, ukazovatele, potrebujeme vedieť aj koľko je obetí, koľko je konaní, aby sme vedeli, čo sa deje a čo sa má zlepšiť. Je dôležité, že ide o široký nástroj, ktorý presahuje len legislatívnu doménu a ktorý zdôrazňujú ktorý zdôrazňuje sme a ktoré navzájom prepájame, aby sme mohli pracovať na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. E, je tu ešte veľa čo robiť, ale začiatok je dobrý. Chcem sa poďakovať organizátorom tohto podujatia a pani predsednička, som tu stále a som k dispozícii odpovedať na ďalšie informácie a otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za, túto veľ, za tento veľmi podrobný prehľad informácií a ja dúfam, že dostaneme od vás aj správu v písomnej podobe. Keby ste to mohli postúpiť sekretariatu, mohlo by nám to veľmi pomôcť. Je 60 a máme tu ešte dvoch ďalších rečníkov a mali by sme skončiť o pol siedmej a preto nebudem váhať a hneď dám slovo pani Byrne, ktorá zastupuje e, výskumné stredisko UNICEF Inocenty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ďakujem za to, že ste pozvali aj UNICEF k tomuto, na toto vypočutie. UNICEF berie túto tému, problematiku veľmi vážne. Robíme výskum, programové opatrenia, aj ďalšie činnosti. Ja som z prieskumného výskumného strediska z Florencie a chcem vám povedať, aké máme zistenia z našich nadchádzajúcich štúdí ale takto sa nám, Vrdili sme mnoho, ale máme nové fakta o zneužívaní a vykoristovaní detí. Prvá časť sa zaoberá sexuálnym zneužívaním a využívaním detí cez internet a iné komunikačné technológie a e, máme tu aj e, takéto aktivity proti e, voči deťom, ktoré začínajú v skutočnom živote a potom sa sekundárne dostávajú na internet. A potom máme druhú štúdiu o deťoch a Eh, eh, sexturizme zraniteľnosť detí a ich citlivosť voči sexuálnemu zneužívaniu a vykoresťovaniu súvisí s ich prostredím, vekom, pohlavím, rodinným prostredím, sociálnym prostredím, to, či sú z mesta alebo z vidieka, akú majú osobnú skúsenosť, sexualitu a tak ďalej, citlovú zraniteľnosť a podobne. Aby sme pochopili zraniteľnosť detí, musíme si uvedomiť, že zneužívanie nepachajú len pedofili alebo cudzinci, ktorí sú deviant deti, ale veľmi často to robia tí, ktorí sú okolo detí v ich každodennom živote a ktorí využívajú tieto okolnosti. Nerovné mocenské postavenie medzi dieťaťom a dospelým je zvyčajne zdrojom pohlavného zneužívania detí a pachatelia sú veľmi často tí, o ktorých si deti myslia, že im môžu veriť. Niektoré štúdie ukázali, že napríklad v USA 90% pachateľov sú osoby, ktoré deti poznajú a 68% detí zneužívajú rodiny príslušníci a podobná štatistika platí aj v ostatných častiach sveta. Táto zraniteľnosť rastie e, rýchlým nárastom IKT vrátanie internetu. A ako sme sa všetci dnes zhodli, zvýšený prístup aj k používanie prispeli na jednej strane k prístupu detí, teda detí k prístupu k informáciám a k rovesníkom a na druhej strane tu vznikli nové riziká. Ľahký prístup a spoločenský charakter internetu umožňuje, že mnohí ľudia sa jednoducho oportunisticky stanú pachateľmi. Sexuálne zneužívanie a vykoristovanie detí a sexturizmus je tiež uľahčený tým, že dochádza k nárastu týchto nových technológií, ktoré umožňujú zdieľanie informácií medzi cestujúcimi pachateľmi a potenciálnymi pachateľmi. Internet zmenil aj tú percepciu, ktorú majú deti o hraniciach medzi skutočným a virtuálnym svetom a im sa tieto dva svety zlievajú bývajú Deti e, sú veľmi často priateľmi iných detí, ktorými sa stretnú cez internet. Takýto prístup na internet cez deti, e, deti sa líši od prístupu dospelých a vytvára to väčšiu a rastúcu priepas medzi generáciami a deti, rodičia nedokážu ďalej chrániť svoje deti tak účinne. Preto sa deti veľmi často obracajú na svojich virtuálnych priateľov, ale nie všetky deti sú ohrozené takýmto zneužívaním a vykoristovaním. Mnohí si uvedomujú veľmi presne, čo internet znamená a dokážu sa bezpečne pohybovať v tomto priestore. Toto sú všetko veľmi dôležité faktory, ktoré musíme zohľadniť pri vypracovaní potrebných účinných ochranných stratégií. Bez ohľadu na to, ako sú deti zneužívané a vykoristované, či online, internet alebo, vzor, alebo offline, cez prostitúciu alebo pornografiu nikdy nemôžu dať informovaný súhlas k svojmu vlastnému vykorisťovaniu. Preto každé dieťa treba chápať ako obeť a riziko pre deti vzrastá, ak neexistujú e, štátom podporované služby pomoci a ochrany. Preto UNICEF žiada o prístup, ktorý by bránil takémuto zneužívaniu a predstavuje širší systém ochrany detí. Potrebujeme sa skôr pozrieť na e, príčiny a nielen na prejavy. Systémový prístup si vyžaduje spoločný akciu viacerých aktérov, silné zákony, reguláciu, kriminalizáciu páchateľa takéhoto činu. Ako sme dnes počuli, je tu veľa hlasov za to, aby sa viac e, implementovali akcie. Máme tu rôzne e, e, stratégie, ktoré sa delia podľa toho, a aj správanie, ktoré sa delí podľa toho, či sú to chlapci alebo dievčatá, akého veku a podobne. My potrebujeme lepšie pochopiť stránku dopytu. E, vzdelávací sektor musí zohrávať vážnejšiu úlohu taktiež pri zvyšovaní povedomia a citlivosti na túto tému potrebujeme aj zmysluplné zapojenie občianskej spoločnosti e, do vypracovania stratégií. Potrebujeme aj poznať vlastnú vôľu detí, ich schopnosti, ich odolnosť. I musíme poznať ich rozmanité zážitky z detstva, aby sme toto všetko vedeli e, využiť pre tvorbu našich politik Musíme upozorniť aj na práva dieťaťa na informácie, uvedomovať si ich dospievanie, autonómia a podobnú. Stratégie musia vychádzať aj z vlastnej pomoci sebe samého a z peer-to-peer. Potrebujeme informácie, ktorým deťam rozumejú, monitorovacie mechanizmy a služby, všetky úsilie na prevenciu a na, e, musia vychádzať z dôkazov, dôkazov aj názorov na e, mladých a detí potrebujeme posilniť mechanizmus individuálnych sťažností, ktoré majú deti k dispozícii alebo žalob. Musia byť e, dostupné, ale aj dôverné. Je tu väčšia potreba medzinárodnej spolupráce, ale aj Potrebujeme väčšiu spoluprácu a podporu policajných orgánov a inštitúcií na ochranu dieťaťa, pretože tieto zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane e, detí. Potrebujeme sa deliť o osvedčené postupy a potrebujeme mať spoluprácu, ktorá presahuje krajiny EÚ je aj za našimi hranicami, najmä v oblasti sexturizmu, pretože veľmi často sa tieto obrázky vytvárajú práve v tretich krajinách a potrebujeme chrániť aj tieto deti. Ak máme veľmi prísnu e, legislatívu, tak to prinúti týchto pachateľov cestovať do krajín, kde je menšia ochrana alebo menej prísna legislatíva. Preto potrebujeme takúto medzinárodnú spoluprácu. Potrebujeme E, riešiť tieto veci, vrátanie ochrany aj e, trestného stíhania. Poskytli sme veľmi podrobné informácie k smernice, upriamujeme na ne vašu pozornosť. Takže len stručne zopakujem niektoré body, ktoré sú dôležité pre UNICEF. My navrhujeme, aby terminológia na opis trestnej činnosti vychádzala z deklarácie 3. Svetového kongresu o sexuálnom využívaní a vykorisťovaní detí. Miesto detskej pornografie, sex, turizmu a prostitúcie používame navrhujeme používať e, e, vykorisťovanie detí v prostitúcii, v detskej pornografii a sexturizme. Taktiež chceme upozorniť na to, že smernica musí venovať pozornosť právu dieťaťa, práva dieťaťa na a na ochranu e, práv obete. Taktiež odporúčame oboznámiť sa aj s ďalšími časťami dohovoru o ochrane práv dieťaťa, ako je napríklad diskriminácia, právo na vývoj a rast. Napríklad zoberme si vek súhlasu, ktorý musia dať k sexu deti Máme tu povinné aj dobrovoľné povinnosti e, súkromného sektoru, ktorí by mohli blokovať alebo odstraňovať takéto e, obsahy z IKT, ale týka sa to aj sexturizmu. Dnes sme si vypočuli diskusiu o úrovni trestov a my sme za to, aby boli ekvivalentné trestom za rovnako závažnú trestnú činnosť. Vieme z našeho výskumu obchodovania v Európe, že k tresty sú síce vysoké, ale nie sú riadne vykonávané. Takže je dôležité, aby štáty pri, vyčlenili primerané finančné aj ľudské zdroje. Vieme, ak aká je obmedzená ochrana detí, obeti, detských obetí pred trestným stíhaním. Všetky detské obete by mali byť zbavené trestného stíhania e, v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorá sa týka alebo ktorá súvisí s ich vykorisťovaním. Potom by som chcela upozorniť na občný protokol k dohovoru o právach dieťaťa, ktorý sa venuje uh, práve detskej prostitúcii a pornografii. E, chcem vyzvať členské štáty, ktoré neratifikovali tento protokol, aby tak urobili a tak sa hovorí aj v úvodnom ustanovení smernice. Je to skutočne šanca na to, aby sme urobili niečo v Európe v tejto oblasti a je dôležité, aby smernica vychádzala tak, ako sa snaží z osvedčenej praxe v Európe. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz by som chcel dať slovo pani Mary Banotti, ktorá bola veľmi dlho členkou tohto parlamentu a dnes zastupuje Medzinárodné centrum eh, pre eh, pohrešované a zneužívané deti. Obávam sa, že príliš skoro končíme, pokiaľ ide o mnohé tieto vypočutia. Ja som tu nielen ako bývalá poslankyňa, ale zastupujem Medzinárodné centrum pre pohrešované a <clears throat> zneužívané deti a som podpredsedničkou správnej rady. V roku 2002 táto správna rada sformulovala tzv. Dublinskú deklaráciu. A v tejto deklarácii eh, padlo rozhodnutie, že sa budeme koncentrovať na boj proti zneužívaniu a využívaniu detí na eh, nete. Je to tzv. Dublinský plán. A sme veľmi spokojní ako organizácia s tým, že vidíme, že mnohé z našich odporúčaní sa práve odrážajú v tejto smernici. Takže by som chcela v podstate len veľmi stručne prejsť celým tým zoznamom vecí, s ktorými sme veľmi spokojní. Absolútne súhlasíme s definíciou dieťaťa. A nemyslím si, že by akékoľvek dieťa pod e, tým vekom 18 rokov e, bolo schopné súhlasiť so sexuálnym zneužívaním. A takisto súhlasíme s tým, že definícia detskej pornografie je e, definovaná a že tam je zapracovaná špecifická terminológia v nadväznosti na internet a počítače. Samozrejme, že mnohé e, takéto veci sú zakodované v trestných zákonníkoch jednotlivých krajín. E, vrátanie kriminalizácie vedomého vlastnenia detskej pornografie – a <clears throat> samozrejme, že je veľmi dôležité aj to, že máme isté ustanovenia, pokiaľ ide o stiahovanie takýchto fotografií na internete. Myslíme si, že e, by sa mali takisto trestať deti, respektíve e, ľudia, ktorí sú poverení opatrovaním takýchto detí, ktorí súhlasia s takýmito vecami. Samozrejme, že tam ide aj o ustanovenia v nadväznosti na navádzanie e, k takýmto veciam a vlastne hm, dôvodom e, tohoto je, že by sme mali skutočne v podstate trestať e, jednotlivca, ktorý nahováral dieťa na takýto trestný čin, bez toho v podstate, že by prišlo k dokončeniu e, tohto trestného činu. Samozrejme, že ide aj o tých, ktorí vyvalávajú fotografie, ide o odborníkov v oblasti IT, um, o banky, o kreditné e, spoločnosti a tak ďalej. Cestoprávna zodpovednosť <clears throat> týchto detí je riešená v tejto smernici a to vítame. Pokiaľ ide o, o opakovaných pachateľov, e, to sú veci, ktoré e, sa e, naozaj zdôrazňovali a aj iné priťažujúce fakty. Samozrejme, že zjednodušenie možnosti cestovať cez hranice znamená, že vlastne žijeme v svete, kde tie staré pravidla už neplatia. To znamená, že deti sa stávajú vlastne obchodovateľným artiklom a takáto detská pornografia sa môže naozaj robiť kdekoľvek, v ktorejkoľvek krajine. A absolútne súhlasím s tým, že je to vec, ktorá nás všetkých trápi. Jedna vec, o ktorej som nepočula, že by sa dnes diskutovala, ale my považujeme túto záležitosť v našej organizácii za veľmi inovatívnu a to je v podstate to prepojenie medzi detskou pornografiou a finančným systémom. Spolu s našimi sesterskými organizáciami v USA, pokiaľ ide o pohrešované a e, zneužívané deti, naozaj si myslím, že moji bývalí kolegovia a mnohí e, z vás, ktorí tu sedíte, navštívili našu organizáciu vo Washingtone. My sme naozaj zistili, že je potrebné zreformovať e, finančnú koalíciu proti e, takejto pornografii e, v nadväznosti na deti, pretože to ide vlastne o verejné orgány a súkromné organizácie, ktoré by sa mali prepojiť, pretože tam ide obrovské platby, pokiaľ ide o tento priemysel. Samozrejme, že vedúce banky, kreditné spoločnosti, platby spoločnosti, ktoré zabezpečujú platbu tretou stranou a tak ďalej, tie sa všetky k tomuto pridali a aktívne táto koalícia pracuje a snažíme sa zatvárať takéto účty, ktoré využívajú vlastne takéto nezákonné organizácie. Prišlo o 50%. 50-percentnému zníženiu webových stránok s detskou pornografiou. Mnohé z týchto komerčných stránok teraz v podstate začínajú využívať rôzne netradičné metódy platieb, vrátanie kreditných kariet, ktoré sa vydávajú v USA. Podobné veci sa dejú aj v EÚ. A, a samozrejme, že v podstate e, sme aj um, poradcami, pokiaľ ide o takúto pracovnú skupinu na základe našich skúseností, pokiaľ ide o túto finančnú koalíciu, ktorú sme um, <clears throat> postavili na nohy v USA. Samozrejme, že sa snažíme podporovať aj prácu globálne tejto finančnej koalície, keď nakladáme patričné úsilie a zakladáme rôzne regionálne siete e, v Indii, v oblasti eh, Pacifiku a tak ďalej. Ale uvedomujeme si samozrejme, že toto nie je v podstate všetko liekom a nevíme tieto detskú pornografiu. A samozrejme, že sa snažíme eliminovať tento škodlivý obsah stránok, ale samozrejme, že to vlastne ešte neznamená, že sa tento škodlivý obsah objaví, neobjaví niekde inde. <clears throat> Mala by som zdôrazniť, nemám to tu napísané, ale ja viem, že ste ten, túto moju prednášku už dostali. Hovorím samozrejme, že také, za takéto medzinárodné centrum, pretože som si vedomá toho, že európska legislatíva sa v mnohých prípadoch odkláňa od európskej legislatívy a sloboda e, vyjadrovania v USA, ako pravdepodobne veľmi dobre viete, je veľmi široká a <clears throat> široko siahle riešená legislatíva. A práve z toho dôvodu Medzinárodné centrum sa snaží vlastne zabrániť rozširovaniu takýchto fotografií a práve preto pracujeme veľmi úzko s takými um, spoločnosťami, ako je Microsoft, a samozrejme, že záverom musím povedať, že neexistuje jednoduché riešenie tohto problému. Súčasná dostupnosť internetu a to, že sa vlastne, že prichádza k fúzii rôznych technológií, to vlastne umožňuje takýmto pachateľom, aby vlastne naozaj uh, a fungovali ako veľmi úspešné komerčné podniky, pokiaľ ide o takéto fotografie. Musím povedať, pani predsedajúca, že keď sme mali v roku 2002 takéto stretnutie v Dubline, naozaj si myslím, že nikto z nás, nikto z väčšiny tých ľudí, ktorí nie sú zapojení do tohto druhu biznisu, naozaj chápali, o čom hovoríme. A ja som presvedčená, že môžem so spokojnosťou konštatovať, že mnohé tie organizácie, ktoré tu boli zapojené, a ja by som hlavne počiarkla prácu Eurojustu a že povedala by som, že toto sú samozrejme organizácie, ktoré sú si vedomé tohto problému. A dnes máme ďaleko reálnejší pohľad na to, s čím máme dočinenia. Sexuálne zneužívanie detí na nete. Nie je to nič e, dvojznačné. Je to celkom jasný zločin, ktorý je páchaný na deťoch a práve preto som veľmi šťastná, že ste ma pozvali, že sa môžem zapojiť do tejto vašej diskusie. Veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi pekne ďakujem každému e, z vás. Teraz je 6 hodín 30. Takže myslím, že by sme mali prerušiť našu prácu do zajtrajšieho rána. Zajtra začíname o 9. a budeme hovoriť o dobrých, prax, dobrých praktikách, praxi a budeme počuť zástupcov rôznych asociácií, rôznych združení. Takže vám